Right, could everybody take their seats? We've given... Prosím všetkých, aby sa usadili. Takže zvykneme si na tú myšlienku, že sme späť v práci, takže najskôr šťastný nový rok vám všetkým, a ktorým som to nepovedala už osobne. No a potom prvý bod dnešného programu je schválenie programu. Ak nikto nenamieta, program je schválený. Potom tu máme schválenie zápisníc zo schôdzi 3. a 4. mája, 14. júna, 21. a 2. júna, 4. a 5. oktobra, 8. a 9. novembra. Všetky boli v roku 2010. Takže ďakujem. No a teraz môžeme prejsť k obsahu vypočutia o inovatívnom financovaní na celosvetovej úrovni. Budeme tu mať kľúčový prejav komisára Šemetu, potom bude spoločná diskusia a potom prejdeme k panelu expertov a ďalšej spoločnej diskusii. Keďže už teraz máme trošku skos, takže bez meškania dám slovo priamo pánovi komisárovi bol tu len prednedávnom a sme radi, že ho tu opäť vidíme. Pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som chcela zaželať šťastný nový rok e, všetkým, ktorým, s ktorými som sa nestretol. Takže, vážení poslanci, chcem poďakovať výboru EMO, e, EKON a pani Podimata za pozvanku na toto vypočutie o e, inovačnom financovaní minulý rok. Po komplexnom e, prieskume, ktorý zahájila Komisia o využívaní moderných finančných e, nástrojov pre finančnú konsolidáciu, trhovú efektívnosť a boj proti klimatickým zmenám. Pracovný dokument bol zverejnený v, ap- v apríli 2010. Je to rámec našej budúcej práce o týchto témach. Analýza ukazuje, že pre niektoré z týchto nástrojov dvojitá dividenda zvýšených e, príjmov a zlepšenej trhovej stability by sa dala dosiahnuť e, zvlášť e, tým, že sa zdôrazní aspekt rizika, pokiaľ ide o emisie. Chcem sa sústrediť vo svojom prejave na tri veci, ktoré odzneli v diskusii a v správe pani Podimata. Ide o finančné zdaňovanie, e, uhlíkové zdaňovanie a eurobondy. Začnem um, finančným zdaňovaním. V tejto oblasti komisia má za cieľ e, nasledovné veci. Najskôr chceme zabezpečiť, aby finančný sektor bol príspevkom k verejným financiám. Po druhé, finančná regulácia musí prispieť eh, k pozitívnej situácii v tejto oblasti bez toho, že by sa podkopala konkurencieschopnosť EÚ. A po tretie, chceme sa vyhnúť diverzii národných daňových systémov, ktoré by mohli eh, vytvoriť nové prekažky v jednotnom trhu. Po predbežných analýzách komisia si vytvorila dva prístupy v tejto oblasti v svojom oznámení z oktobra 2010. Finančná, daň na finančné činnosti je sľubnou možnosťou pre Európsku úniu. Mohla by zabezpečiť, že finančný sektor bude férovo zdaňovaný a bude zdrojom tak potrebných príjmov. Ďalej by to mohlo zabezpečiť lepšiu stabilitu finančných trhov a daňových výnosov, vrátanie bonusov, čo by mohlo znížiť e, riziko. E, toto tiež odporúča e, Medzinárodný menový fond a akademická obec ako najslubnejší nástroj. Výnos FIT bude závisieť od jeho dizajnu a od toho, ako to bude prepojené s reguláciou finančného sektoru, hoci odhad tých príjmov treba stanoviť s veľkou opatrnosťou Môže to predstavovať 5 e, až 25 miliard eur e, pre Európsku úniu. Ďalšie analýzy tiež ukazujú, že pravdepodobnosť e, tohto faktu bude oveľa menšia bez FIT a e, bude to závisieť od dane finančného sektoru. Pokiaľ ide o riziko pre konkurencieschopnosť e, finančnej inštitúcie Európskej únie, komisia musí analyzovať e, prípadný dopad FIT, aby zabezpečila, že prínosy tejto dane budú väčšie ako náklady. Predbežné výsledky ukazujú, že riziko pre konkurencieschopnosť bude nižšie z FIT v EÚ ako FTT, keďže bankové činnosti sa ťažko e, delokujú a hlavne pokiaľ ide o transakcie, ktoré majú elektronický charakter. Supports... Na globálnej úrovni e, komisia podporuje ďalší rozvoj finančných transakcií, zdaňovania finančných transakcií. Budeme pracovať e, s francúzským predsedníctvom G20, aby sme dospeli k dohode s najdôležitejšími partnermi. Ja osobne som hovoril o tejto téme e, vo Washingtone v decembri a videl som pripravenosť našich amerických kolegov diskutovať ďalej o tejto veci, keď videli, aké výsledky sme dosiahli v našej uh, dopadovej štúdii. Vzhľadom na potenciálne vysoké výnosy, ktoré môže vytvoriť FTT, sa zdá, že to je atraktívne riešenie na globálnej úrovni. Ak sa to globálne bude uplatňovať na úrovni 0,2 tak daňové výnosy by mali dosiahnuť asi 16 miliard eur. Odhady e, sú až desaťnásobné podľa niektorých štúdií, ak zahrnieme do toho deriváty, hoci komisia si myslí, že táto, toto posledné číslo je veľmi neisté. V lete 2011 komisia pripraví dopadovú štúdiu a preskúma kumulatívny dopad finančných inštitúcií a regulácií ehm, bankových nástrojov a daní kde sa nachádzame dnes v tejto dopadovej štúdii. Moji kolegovia zahájili štúdiu o súčasnom zdaňovaní finančného sektora a o revízii empirických štúdií a tieto výsledky by mali byť základom pre hodnotenie potenciálnej reakcie trhov na zdaňovanie a riziko realokácie spolupráci s rozličnými externými inštitúciami, napríklad eh, Európskou centrálnou bankou, finančnými regulátormi a externou akademickou obcou. Táto práca sa už začala a to prispieje k zberu dát a mm, lepšie nám to pomôže nazrieť do tejto oblasti. Všeobecne povedané práca na potenciálnych modelov hodnotenia vplyvu e, dane e, takéhoto charakteru e, stále prebieha aby sme lepšie zanalizovali kumulatívne aspekty, rozličné oddelenia komisie úzko spolupracujú. Pokiaľ ide o možnosti, tak analýza bude obsahovať analýzu FTT na európskej úrovni a ďalšie analýzy rizika relokácie. To isté platí aj pre FIT. Samozrejme, že budeme analýzovať aj základné, základný scenár, čo je dôležité hlavne špecifickým prípadom, keďže finančný sektor je e, cieľom regulačného snaženia, napríklad zmeny v kapitálových požiadavkách v odmeňovaní. Všetká táto práca bude zdravým základom preto, aby sme mali e, primerané politické iniciatívy, pokiaľ ide o zdaňovanie finančného sektora. Teraz mi dovolte pokračovať e, v ďalších témach. Pani Podimata, je to... Eh, uhlíkové zdaňovanie. Príslušná smernica bude znamenať, eh, že toto bude základ pre zdaňovanie energetických produktov. Tá revízia energeti- e, smernice o energetickom zdaňovaní má dva ciele. Poprvé, vytvoriť európsky rámec e, pre takéto zdaňovanie mimo e, zdaňovania EÚ a potom zracionalizovanie existujúcich energetických daní, aby sme sa vyhli nerovnováhe medzi rozličnými zdrojmi. Komisia teraz doľaďuje dopadovú štúdiu, ako aj návrh e, revidovanej smernice. Formálny návrh predložím už čoskoro a bude to silný základ pre diskusiu s členskými e, štátmi na túto dôležitú tému. Vidím tu hospodárskú príležitosť pre revíziu ETD. Zelené zdaňovanie energetiky môže stimulovať nové podniky a môže byť motorom zelených inovácií. Revízia ETD by mohla ponúknuť členským štátom základ pre reštrukturalizáciu ich daňových systémov, eh, tak aby tieto boli zrozumiteľnejšie. Výnosy z environmentálneho zdaňovania by tiež mali eh, napomôcť, aby sa vyhlo zvýšenému zdaňovaniu trhu práce, čo by bolo e, hospodársky nákladnejšie. Uvedomujem si, že vo výbore EKON diskutujete aj o, o téme e, hraničného zdaňovania, prístup k medzinárodným e, zdrojom a opatrenia, ktoré momentálne sa príjmajú na to, aby sa za, zabranilo úniku uhlíka. Na tomto stále pracujeme a tieto opatrenia musia byť e, dostatočné, aby odzrkadľovali súčasnú situáciu. Avšak e, ďalej budeme, monitorovať rizika únikov uhlíka a takisto sa budeme venovať aj zlepšovaniu systému ETS. Pani Podimata hovorí aj o zavedení e, m, pridanej dane z uhlíka aby sa chránila domáca výroba. Po úvodnom prieskume komisia sa nevenuje ďalej tieto téme, pretože sú to veľmi vysoké náklady pre podniky a takýto systém je veľmi zložitý. Typ dane DPH má ďalej nevýhodu, že bremeno je výlučne na konečnom spotrebiteľovi. A toto nebude zdrojom želateľných eh, zmien napríklad v charaktere spotreby. Pani predsedníčka, vážení poslanci, dovolte mi na záver povedať niekoľko pripomienok k eurobondom. Najskôr mi dovolte jasne eh, povedať niečo k terminológii. Eh, predseda Barroso hovoril o tejto veci o stave únie je tu sekcia e, v tejto správe, ktorá sa týka eurobondov. Budú vydávané súkromnými e, subjektami. Zamerané to bude na reštrukturalizácii. Dali by sa použiť na podporu verejno-súkromných projektov. E, bude do toho zaangažovaná aj EIB, ďalšie finančné inštitúcie, ako aj súkromní investori. Chcel by som tiež hovoriť o eurobondoch ako o, o nástroji e, spravovania verejných dlhov, ktoré obsahujú aj časť, ktorá sa týka štátnych dlhov. Ide o niektoré zaujímavé črty, ktoré sú ale zdrojom ďalších otázok a momentálne ešte nedozrel čas na diskusiu. Momentálne Európska únia vytvorila nástroj pre európsku finančnú stabilitu a tento nástroj umožňuje požičiavať rozličným subjektom v rámci programu MMF. V súlade so závermi decembrovej rady práca na permanentnom krízovom nástroji si vyžaduje potrebné zmeny a som si istý, že dnešné vypočutie bude dôležitým príspevkom do diskusie o inovačnom financovaní Akékoľvek ďalšie myšlienky alebo idei, ktoré sa vynoria, by mohli napomôcť našej analýze tejto oblasti a ja aj moji kolegovia radi prispiejeme do tejto diskusie, ktorá bude nasledovať po prezentácii členov panelu. Teším sa na plodnú výmenu nástrojov. Ďakujem. Thank you very much, uh, and... Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste takto výstižne a krátko popísali túto tému, aj keď začal neskoro. Pani Podimata sa prihlásila o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Samozrejme, chcela by som každému popriať všetko dobré v novom roku. Úspeš, prajem úspešnú prácu. Teraz, pán komisár, ak dovolíte, prejdem do rečtiny. Ερωτήματα με τη σειρά που τοποθετηθήκατε και εσείς. Mám možnosť položiť teraz otázky. Chcela by som ich položiť chronologicky, tak ako vy ste hovorili. Najprv sa chcem spýtať, čo sa týka prvej kapitoly, kde ide o zdaňovanie uhlíka, potom, potom spomeniem aj e, eurobondy. Čo sa týka zdaňovania, chcel by som povedať, že súhlasím s tými cieľmi, ktoré ste spomenuli. Asi sa na tom všetci zhodneme. Vy ste povedali, že by ste chceli, aby bolo takéto opatrenie a malo by sa to zameriavať na tri oblasti. To znamená, že dôležité je do celého zapojiť finančné spoločnosti, dôležité, aby prispeli významným spôsobom a spravodlivo, to je prvá vec. Druhá vec, zdaňovanie finančného sektoru ako takého, to musí byť doplnenie a vlastne ako taký doplnok k novému celkovému riešeniu finančných trhov a s veľkým zhodosúčinením môžem skonštatovať, že táto dvojitá dividenda, že vlastne vy ste to spomínali, že to vyplýva z finančného sektoru a mohlo by to fungovať bez toho, že by sme nejakým spôsobom tejto oblasti ohrozili konkurenteschopnosť Európy. Okrem toho ste spomínali, že nesmieme vytvoriť žiadne prekážky v rámci vnútorného trhu. Preto by som chcela položiť otázku. Čo sa týka toho druhého kritéria, kde ide o zdaňovanie finančného sektoru ako doplnkový nástroj k lepšiemu riešeniu e, celkového dohľadu. Toto ma zaujíma, chcela by som sa spýtať, aký je váš názor, ako má fungovať toto zdaňovanie e, v oblasti finančných transakcií majú, akým spôsobom sa majú zdaňovať zisky, akým spôsobom to bude preverovať komisia. Aj Medzinárodný menový fond sa tým teraz zaoberá, overuje to, ale komisia zatiaľ nič nepredložila. Vy ste ohlasili, že v marci sa bude prezentovať dopadová štúdia a ja zdieľam váš názor, že dôležité je zdieľať finančné aktivity, teda tie zisky, ale potom to vlastne nespadá pod to druhé kritérium, ktoré je veľmi zásadné a síce, kde sa spomína, že e, zdaňovanie finančného sektora by vlastne malo byť iba určitým doplnením e, finančného dohľadu a to na globálnej úrovni. To je to, čo chceme dosiahnuť všetci. Preto moja otázka, akým spôsobom môžeme postupovať efektívnejšie v EÚ akým spôsobom by Európska únia mohla prevziať túto úlohu aj z globálneho hľadiska. Aby sme si povedali, čo chceme dosiahnuť v najbližších rokoch. A na to sa vlastne zameriava moja otázka, táto tzv. dvojitá dividenda a tá úloha zdaňovania e, finančného sektoru ako doplnkový nástroj k e, globálnemu finančnému dohľadu. Spomínali ste dopadovú štúdiu a ja mám dojem, že Európska komisia už ako keby prijala e, rozhodnutie, čo by bola vlastne lepšia možnosť bez toho, že by bola predložená konkrétna dopadová štúdia. A teraz daňovanie CO2. Samozrejme, súhlasíme s vami a zdieľame vaše kritériá. My sme tiež za to, aby sa prepracovala príslušná smernica, ktorá sa týka zdaňovania energií na základe tých spomínaných kritérií. A nechcem hovoriť veľmi dlho, teraz by som prešiel ďalšej téme eurobondy. Nechcela by som teraz hovoriť o tých eurobondoch, ktoré, sa, ktoré mohli slúžiť ako určitý rozvojový nástroj pri veľkých infraštruktúrnych projektoch. Chcela by som sa zamerať na to, o čom sa hovorilo v v posledných dňoch v Európe, v mnohých hlavných mestách. Je to eurobondy ako istý nástroj, ako je možné e, riešiť zadlženie verejného sektora, ako je možné tieto dlhy preniesť na komunitárnu úroveň. Vy ste, pán komisár, povedali, že čas nedozrel na túto diskusiu, ale ja si myslím práve naopak, pán komisár, že teraz by sme o tom mali diskutovať, to nie je iba môj názor, ale vyplýva to z viacerých príspevkov, ktoré boli zverejnené v poslednej dobe. Bol tu konec koncov článok pána Junkera, ako aj ďalších. Boli tu články Financial, Time, Financial Times. A samozrejme, naše názory v tejto oblasti nemusia byť úplne identické, ale vy ste spomenuli, že teraz nie je ten správny čas na túto tému. Podľa mňa, keď sme v takejto kríze, ktorú máme v Európskej únii a kde zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď, žiadne riešenie tejto krízy, tak podľa mňa je dôležité sa aj týmto zaoberať. Okrem toho je jasné, že tie nástroje, ktoré máme doteraz, nie sú dostačujúce. Preto je bolo dobré overiť aj takúto možnosť. Nesmieme ju vopred odmietať. Vieme, že bolo, bolo tu odporúčanie Ekonu, kde <clears throat> konec koncov sa vychádzajúc z toho schválil krizový fond. No a keď si pozriete to uznesenie, práve tam sme požadovali, aby summit rady poskytol súhlas komisii, aby sa vypracovala detailná štúdia, ktorá by sa týkala tejto možnosti, aby sa mohli využiť eurobondy na spravovanie určitej časti verejný, verejného zadlženia. Bola by to určitá európska reakcia ako súčasť celkových reakcií na zložitú situáciu a e, musíme spraviť všetko preto, aby sme prekonali eurokrízu. Uh, Ďakujem pekne. Anny ako spravodajkyňa určite oprávnená hovorí dlhšie ako ostatní členovia a teraz by som chcela dať slovo pánovi komisárovi a som zvedavá na odpovede. Zatiaľ sa prihlásili viacerí rečníci ako Sven Gigold a pani Gula do diskusie. Konec koncov ma to neprekvapilo. Nech sa páči, pán komisár. Uh, thank you very much for, for this. Ďakujem pekne za tieto otázky. A ja chcem poprieť všetkým ešte raz všetko dobré nám roku, aby to bol veľmi úspešný a produktívny rok. Myslím si, že tento rok bude plný udalostí a iste nás očakáva veľa práce. Aj váš výbor bude iste veľa práce. No a teraz poďme k vašim otázkam a komentárom. Čo sa týka FAT, ten dokument, ktorý sme vypracovali a kde sme analyzovali daň z finančných transakcií a daň z finančných aktivít. Boli tam viaceré možnosti, ktoré sa posudzovali a boli tam možnosť, viaceré možnosti, či ísť to FTT, čo bola taká široká základňa, alebo či zúžiť tú základňu. A čo sa týka FAT, tam boli tiež tri určité možnosti, ktoré sme sa zaoberali. A vychádzajúc z toho, ako by sa vybudovala tá daň z finančných transakcií, je tam aj možnosť je možné sa zamerať aj na druhý cieľ našej práce, ak by sme ako základňu využili tie rizikové aktivity finančných inštitúcií a tú daň vytvorili tak, aby sa týkala rizikového správania sa finančných inštitúcií, takto by sa vytvorila možnosť, ako je možné naplniť ten druhý cieľ, ktorý ste vyspomenuli. Ja si ale myslím, že teraz ešte nedozrel čas na to, aby sme sa rozhodli presne, akým spôsobom chceme ísť, ako chceme vytvoriť tú daň, Máte pravdu, dôležité je vypracovať detailnú dopadovú štúdiu a ako som spomínal v úvode, komisia veľmi intenzívne na tom pracuje. A čo sa týka nejakého rozhodnutia, ako ste to spomínali v vašom príspevku, ja som si veľmi detailne prečítal váš návrh správy a je tu snaha aby to bolo stanovisko parlamentu bez dopadovej štúdie a týkalo by sa to špecifického typu správania. Zatiaľ čo komisia vo svojom oznámení využila určitú analýzu, ktorú sme už mali v tej dobe. Pochádza to z oktobra 2010 a opierajúca o túto analýzu a ten spôsob, ako sme sa zamýšľali, sme dospeli k našej politickej orientácii. Toto ale neznamená, že by všetko vlastne bolo vyriešené v oblasti tých cieľov. Sú tu viaceré možnosti, ako napríklad daň z finančných transakcií na európskej úrovni. To bude tiež jedna z úvah alebo jeden z predpokladov tej dopadovej štúdie a ja by som vám chcel navrhnúť, aby ste ešte vyčkali, kým tá práca bude taká vyzretejšia a kým budem mať jasnejšie názory opierajúce o dopadovú štúdiu, na ktorej sa teraz pracuje. Čo sa týka eurobondov, Myslím si, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi projektovými bondami, kde máme jasné názory na úrovni komisie, kde príjme s návrhmi o tom, ako by sa to malo ďalej rozvíjať. Čo sa týka eurobondov, musím povedať, že nie je to moja bezprostredná oblasť. Je to oblasť zodpovednosti komisára Réna. Aj tam sa vypracováva štúdia realizovateľnosti. Je to jedna z možností, ako sa dá reagovať na krízu a preto v dohľadnej dobe prídeme s konkrétnymi návrhmi. Výborne. Teraz máme ešte 4 minúty, 9 rečníkov. Pravdepodobne sme ešte mohli trošku získať čas. Chcela by som vás ale poprosiť, aby ste boli struční, aby ste nehovorili dlhšie ako jednu minútu. Sven, Silvi, Udo, Oli, Pervanš, Danuta, Thomas Mann, Leonardo a ďalší. Pevne verím, som na nikoho nezabudla. A Lajoš. Áno, pán Bokroš. Takže Sven, Silvi, Udo, Oleg a potom dám slovo pánovi komisárovi. Ešte poprosím, aby ste spustili časomieru. Ďakujem pekne. Po prázdninách pevne verím, že tá práca na FTT sa rozbehne lepšie. Vieme, že v niektorých štátoch ako Alžírsko a Tunisko vznikajú veľké problémy. Vznik, e, sú tam ceny potravín a musíme naplniť to, čo sme slúbili. Čo sa týka FTT, Osobne som nebol presvedčený, že Vianočné prázdniny nejako ovplyvnili mm, názor komisie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa tu ste sa tu nezamýšľali iba nad tým, aké sú možnosti pri zdaňovaní, ale treba si uvedomiť, aké náklady potom finančný sektor presunie na ďalšie oblasti ekonomiky 25 miliard za celú EÚ, to je príliš málo na to, keď si uvedomíme, aké sú tam externé náklady, ktoré presunie finančný sektor na ostatné sektory ekonomiky, takže bol by som veľmi rád, keby sa to tam zohľadnilo pri úvahách. My vítame vašu prácu aj v ďalšej oblasti, kde ide aj o zdaňovanie projektových bondov. Ja si myslím, že tematika eurobondov je veľmi dôležitá, a musíme o tom diskutovať spolu s Oli Rénom a mali sme na tú tému mať neskôr vypočutie Silvy. Naozaj veľmi stručne ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli a za to, čo robíte v niektorých oblastiach e, zdaňovania s veľkou odvahou. Možno už by sme chceli, aby ste mali trošku ešte viacej tej odvahy, pretože nedávno jedna vec e, e, ma naozaj zamrzela. Komisia má monopol na iniciatívu na to je potrebné byť e, vpredu v porovnaní s radou. Keď vy, ak sa vás pýtame, čo robíte, hovoríte o rade, tak naozaj to, to nie je veľmi dobrý signál refinancovanie e, dlhov. Dobre ste e, to odlišili. Ja ako spravodajkyňa o, o hospodárskej správe e, to mám vo svojom texte e, v časti sankcie z jednoduchého dôvodu. E, táto diskusia sa musí, pre, musí prebiehať v Európskom parlamente a nie len vonku. Bolo by veľmi zvláštne, keď e, predseda eurozóny o tom hovorí, pani Merkel sa k tomu vyjadruje a jediný subjekt, ktorý o tom nehovorí, je Európsky parlament. Komisia by sa mala snažiť, aby táto otázka mala naozaj prioritu Mali by ste naozaj byť držiteľmi tej avantgardy, pretože toto je potrebné. Äh, Ďakujem, Udo. Ďakujem pekne, Sharon. Vážený pán komisár, ja nechápem, že porovnávate medzi daňou z finančných aktivít a daňou z finančných transakcií. Ja presne neviem, ako ste dospeli k svojmu hodnoteniu. Skutočne je to pre mňa nepochopiteľné čo sa týka dane z finančných aktivít, tak sám tvrdíte, že dôležitým faktorom je eh, zdaňovanie, eh, zdaňovanie príjmov finančných inštitúcií. No a čo sa týka dane z finančných transakcií, by sme mali výhodu, že, aj, že by sme eh, zdaňovali tých, ktorí prevádzkujú high frequency trading. A to má byť zlé. To mne teda nie je celkom jasné prečo to zabezpečí uh, firmy v Európe, keď budeme zdaňovať tie, ktoré majú uh, veľa súkromných klientov, ktoré majú veľa filiárok, te, filiálok, teda tých, ktorí uh, priamo poskytujú úvery obyvateľom a malým a stredným podnikom. Prečo má byť užitočné to, uvaliť na nich dane, ale keď uvalíme dane na tých, z ktorých spôsobujú veľké rizika a nestabilitu na trhoch, a súčasne e, nevytvárajú veľa konkrétnych hodnot, tak to má byť zlé. E, prosím, vysvetlite mi to. Možno, že sú isté kruhy, ktoré vám tak radia, avšak ja tomu presne nerozumiem. Ale, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Ja myslím, som presvedčený o tom, že sa treba zamyslieť nad tým, aké sú ciele hm, zdaňovania systému. Budú to nejaké udržateľné eh, dane, ale keď to bude napríklad uhlíková daň, eh, tak eh, my chceme, aby klesala postupne, inak by to bolo veľmi zvláštne. No a ako ste povedali, nemalo by to narúšať situáciu na trhu. No a všetky tieto testy skúšky musíte vykonať, ale ako komisár Európsky expert na dane, tak um, sa vás pýtam, čo uprednostňujete vy, keď um, by ste to mali zoradiť uh, od najlepšieho po najhoršie. Takže uh, to by uľahčilo diskusiu minimálne na tomto výbore. No ja by som veľmi rád vedel, uh, čo uprednostňujete vy. FTA, FTT, uhlíkovú daň alebo celý balíček. Ja si nemyslím, že viacero daní alebo viacej, väčšie daňové zaťaženie vyrieši problém, ale to je môj názor. Ja by som si rád vypočul váš názor, pán komisár. No dobre, takže na úvod e, zodpoviem e, poslednú otázku. Takže treba povedať, e, že uhlíková daň a zdanenie finančného sektora to sú rôzne dane, ktoré sa týkajú rôznych eh, subjektov, majú rôzne ciele. No a čo sa týka tej uhlíkovej dane, tak my chceme navrhnúť reštrukturalizáciu mm, využívania energetických zdrojov, tak aby sa to orientovalo na energetickú efektivitu, eh, čím sa tiež umožní riešiť eh, problémy neefektívneho fungovania jednotného trhu. Takže je to o reštrukturalizácii trhu na to, aby sme vytvorili eh, nejaké stimuly pre energetickú efektivitu. No a treba zohľadňovať naše ciele energetické politiky. A samozrejme, ak sa budú dať využiť trhové nástroje na to, aby sme zlepšili efektivitu na trhu, tak myslím, že to je len správne. Myslím, že čoskoro sa nám podarí predložiť konkrétne návrhy. No a čo sa týka finančného sektora a jeho zdanenia, pre mňa je ten problém veľmi jasný. Všetci vieme, že finančný sektor nemusí platiť DPH. No a ja myslím, že jedno z opatrení, ktoré navrhneme, že oni by mali tento nedostatok nejak nahradiť. No a kvôli nedostatku informácií, ktoré doteraz analizujeme, tak na európskej úrovni je preferované opatrenie daň z finančných aktivít. No a To bolo jasne povedané v našom oznámení. Ale samozrejme, ešte pred záverečným rozhodnutím a navrhnutím konkrétnych legislatívnych aktov musíme detailne zhodnotiť všetky e, možnosti dane z finančných aktivít na európskej úrovni. No a rôzne štúdie, vrátane jedna z rakúskych štúdií, možno o tom budete hovoriť eh, trošku neskôr ešte dnes, tak eh, tu vznikajú veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú relokácií transakcií. No a to je otázka, ktorú musíme detailne zanalizovať. No a to je skutočne náročná práca, ktoré sa práve venujú moje služby, takže e, treba si počkať na výsledok tejto analýzy. No a potom predložíme konkrétne návrhy takže čo sa týka nejakých avantgard a podobne, tak myslím v daňových otázkach vidíme, že tie hlavné dokumenty komisie v súčasnosti zahrňujú opatrenia týkajúce sa daňových otázok. No a ja myslím, že veľmi rýchlo napredujeme z oblasti daní a zdaňovania, avšak samozrejme hlavnou otázkou je, že rozhodnutia o daniach sa nedajú zrealizovať za týždeň, alebo dva týždne. To sú veľmi komplexné a komplikované otázky a týkajúci sa miliónov obyvateľov, a takže treba naše analýzy e, vykonávať veľmi starostlivo, ale čo sa týka agendy, e, ktorú som vám na začiatku mandátu predložil, e, tak všetky otázky, ktoré sme navrhli, sú v súčasnosti, v súčasnosti spracováva komisia a postupujeme pomerne rýchlo. No myslím, že to tak v stručnosti je na teraz všetko. A ešte otázka pána Bulmana. Mohli by ste ho prosím zopakovať? Áno, ja ho veľmi rada ešte zopakujem. Jedná sa o porovnanie daní z finančných aktivít a z finančných transakcií. A ja som sa vás pýtal, vy ste prikladali, zdôrazňovali, e, že súčet všetkých latov v finančných inštitúciách začneme e, zdaňovať. No a ja som sa pýtal, prečo zdaňujeme e, zdaňujeme malé stredné podniky alebo finančné inštitúcie, ktoré spolupracujú s občanmi a s malými strednými podnikmi a nie veľké finančné inštitúcie, ktoré sa venujú takým riskantným veciam ako napríklad high frequency trading. No a preto mňa zaujíma, ako ste dospeli k tomu záveru, že niečo je na európskej úrovni dôležité a dobré a tá druhá vec nie. A na to som chcel odpoveď a vysvetlenie. No dobre, takže čo sa týka týchto dvoch mm, druhov daní, tak ako som povedal, daň z finančných aktivít je v užitom smere nahrádza DPH a odstráni ten nedostatok alebo tú chybu, že, pre mnohé finančné inštitúcie alebo mnohé finančné inštitúcie nepodliehajú povinnosti platiť DPH. No a samozrejme túto daň treba štrukturovať tak, aby sa to, za to nemuseli platiť spotrebitelia, pretože vieme, že DPH hm, platia hlavne spotrebitelia. No a to je výzva, e, na ktoré, ktorú sa snažíme e, prekonať a hľadáme riešenia. No a daň z finančných transakcií akademické štúdie a literatúra nedospievajú k záveru, že zavádzanie takéto dane rovnako zníži volatilitu na trhoch. Nie, práve naopak niektoré štúdia, štúdie tvrdia, že to môže zvýšiť volatilitu trhov. No a Vyžaduje to veľmi dôležité analýzy a hodnotenie dopadov týchto dvoch možností. A to je otázka, kto zaplatí túto, tax, túto daň, tak naše analýzy hovoria, že je oveľa jednoduchšie, že daň z finančných transakcií sa veľa ľahšie prinesú na spotrebiteľa ako daň z finančných <laughs> aktivít, pretože transakcie sú pre spotrebiteľov na finančný sektor, a ktorí v ňom môžu náklady na túto daň dať na účet spotrebiteľom. A takže pre obe alternatívy musíme zvážiť a hľadať spôsoby, ako tú daň ako to myslí tak, aby za túto daň neplatili spotrebitelia. Dobre, a teraz sme už skutočne v zložitej situácii, ale ešte Permáš Beres, Danota Hübner a ďalšie ešte budú klásť otázky. Takže Perváš, ak to nie sú otázky, tak ja Dania, nech sa páči. Áno, bude to otázka. Mm, ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, Názov vášho portfólia hovorí, že ste zodpovedný komisár za zdaňovanie. Niekedy mám pocit, že ste zodpovedný za dopadové štúdie. A z tohto dôvodu by som sa chcela spýtať, čo ste povedali v kolegiu, keď sa skúmala reforma paktu stability, pretože sme žiadali o príslušnú štúdiu. Vždy, keď predkladáte návrh, tak sa musí urobiť dopadová štúdia a a návrh, ktorý má najväčší dopad na všetkých európskych občanov, reforma paktu rastu a stability, nebola predmetom žiadnej dopadovej štúdie. Rada by som teda vedela, čo pre vás znamenajú tieto dopadové štúdie presne? A aký význam má dopadová štúdia v rámci zdaňovania finančných transakcií, keď už teraz hovoríte, že to nie je reálne a e, uskutočniteľné? Ja som teda to tak nechápala, že dopadová štúdia sa dá aplikovať na oblasť, kde už ste odpovedali na otázku, ktorá sa ešte len má položiť. A potom medzi finančnými inováciami írska situácia nenúti nás položiť si otázku potreby harmonizácie e, daňového základu ako druh finančnej inovácie. Uh, Dobre, Danuta. No, ja dúfam, že moja otázka bude jednoduchšia pán komisár má dve stručné otázky. Poprvé, týka sa to aspektu majetku, čiže ako rozličovať transakcie alebo aktivity, ktoré okrem finančných inštitúcií zahrňujú aj spoločnosti, ktoré ne, ne, nespadajú do tohto sektora, alebo ako ošetriť transakcie alebo aktivity, na ktorých sa nezúčastňuje vôbec finančný sektor a ďalej Myslíte, že ak by sa vylúčili e, isté typy aktivít alebo finančných transakcií e, z, z systému zdaňovania za dobrý a ďalej, ďalej diskusia o eurobondoch. Hovorí sa, nie o mnohých, e, hovorí sa o tom mnohých inštitúciách, viedru sa k nej mnohé osobnosti. Niekto hovorí, že je to možné aj podľa súčasného znenia zmluvy. Hovoria, že nie. Takže vie komisia, či je to, či je takúto daň teda možné zaviesť v súhľade so súčasným právnym systémom EÚ. Pán Mann, ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste nezodpovedali správne otázku kolegyne z Grécka. Ja myslím, že je najvyšší čas a ideálny čas na zavádzanie takýto, daní. Vy za Rejnom spolupracujete v komisii a snažíte sa o ten istý cieľ v podstate. No a zatiaľ, čo tu panuje predsedov, že tí, ktorí sú proti eurobondom a sa správajú proti európsky, alebo že to je zjednodušené myslenie, tak myslím, že treba k tomu začať viesť zásadom diskusiu. Vy ste hovorili, že ďalej, že nemôžete zaujať stanovisko, ja si práve myslím naopak, ale preto ďalším oznámením komisie alebo nejakou, nejakou zelenou knihou. To všetko trvá pre, príliš dlho. Nemohli by ste vydať nejaké neoficiálne dokumenty, kde by ste uviedli rôzne alternatívy možných postupov. No a ďalej nehovorí sa o ďalšej téme, o daňových rajoch a ich zrušení. A otázka je, je tá téma vy, vyberaná tým, že Luxembursko, aj Lichtensteinsko, aj Švajčiarsko sa rozhodli, že sa polepšia. Nie je to stále ešte niekoľko ostrovčekov, kde si domáci robia, čo sa im vôbec zachce. Ďakujem pekne. D. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, skutočne veľmi stručno, stručne. Teraz nepriamo súvisí e, s témou a to je spoločná konsolidovaná daň z príjmu právnických osôb. Mohli by ste nám povedať nejaké konkrétne termíny a s ohľadom na prácu komisie? No, Lars, Lajoš, ďakujem veľmi pekne No a kvôli nedostatku času dovolte mi dve krátke vyjadrenia a potom položiť jednu otázku. Vážený komisár nám povedal, že hľadá, ako zaviesť daň, za ktorú nebudú platiť spotrebitelia. Ja však mám o tom pochybnosti, pretože v súlade s odbornou literatúrou neexistuje taká daň, ktoré, za ktorú by nezaplatili občania. Samozrejme, že dôležitý, dôležité sú detaily, no a tu ten detail je narušenie trhu. Ak sa zavedie príliš veľa výnimiek, tak to spôsobí veľké problémy na trhu a to pravdepodobne nechcete. No a mojou otázkou je, e, či myšlienka zavádzania dane z finančných aktivít súvisí len s finančnými inštitúciami, alebo finančnými aktivitami akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Je to taká šedá oblasť a ak chceme predísť problémom, tak musíme finančne, tiež zvažovať finančné aktivity nefinančných inštitúcií. Mohli by ste sa vyjadriť aj k tomu? Ďakujem pekne. Pán komisár, stručne poprosím skomentovať tieto otázky. Pokúsim sa pretože čas nás tlačí. Um, sa tebe bolo málo otázok. A počas prvého štvrťroka tohto roku som chcel oznámiť, že prídeme s návrhom k tejto téme. Je to v záverečnej fáze prípravy a už čoskoro čo uh, tu bude návrh na stole. Takže dopadové štúdie a otázka zo strany viacerých rečníkov. V minulosti ste boli predsedom tejto, tohto výboru a viete, aká ťažká je téma zdaňovania a vyžaduje si dôkladnú dopadovú štúdiu, pretože potrebujeme zanalýzovať a zhodnotiť rozličné základy a ich vplyv na trhy, skupiny občanov a podobne, pretože inak nemôžeme prijať rozhodnutie, nemôžeme prijať rozhodnutia so zatvorenými očami. Podľa mňa je normálne, že implementujeme dôkladné dopadové štúdie a ja urobím maximum preto, aby sme tieto štúdie mali veľmi objektívne. Politická orientácie, orientácia komisie znamená, že konečné rozhodnutie musí byť také ako to prvotné rozhodnutie. Čiže zhodnotenie toho, aký je najsprávnejší postup um, alebo spôsob pokroku. Pokiaľ ide o aspekt kapitálový a finančné zdaňovanie tejto oblasti, keď sa vytvárajú konkrétne návrhy, tak sa musí riešiť aj tento aspekt. Dnes uh, je veľmi ťažké prognozovať eh, nejaké výnimky, ktoré budú potrebné preto, aby sme vyriešili otázku kapitálu. Ale keď eh, sa to ukáže ako problém, tak samozrejme, že navrhneme riešenia, ako eh, tento problém zmenšiť alebo zmierniť. Pokiaľ ide o daňové raje, dobrá verejná správa v daňovej oblasti ako ďalšia téma. Tu sme už urobili veľký pokrok v decembri, keď rada dospela k politickej dohode o vzájomnej pomoci pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu v daňových otázkach a toto je e, jeden z prvkov dobrej verejnej správy a teda balíka o dobrej verejnej správe. Maďarské predsedníctvo bude riešiť zvyšné prvky tohto balíka a bude sa snažiť o dohodu s tretimi krajinami. A myslím, že maďarské predsedníctvo je rovnako ambiciozne ako belgické. Takže dosiahneme čný pokrok v tejto oblasti práve počas maďarského predsedníctva. eurobondom túto tému a diskusiu na túto tému nemožno zakázať. Bude pokračovať na úrovni expertov a Samozrejme, že komisia to berie do úvahy. Berie do úvahy výsledky diskusie aj tu v parlamente. A pán Bokroš spomenul otázku um, deformácií. Ehm, samozrejme, Eh, všetko má eh, svoje výhody a nevýhody. Je tu jednoduchosť dane a potom téma výnimiek. Určite to musíme riešiť, keď budeme pracovať na zdaňovaní eh, finančného sektora a s tým spojenými otázkami. V poriadku, pani predsednička, ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a to je prezentácia panelu expertov. Máme 20-minútový skrz, nepodarilo sa nám to zatiaľ dobehnúť, takže vypočujeme si Stefana Schumajstera, bude hovoriť o e, nástrojoch zdaňovania, Žakle Kaše bude hovoriť o uhlíkovej dani a Vincenzo Visko bude hovoriť o mm, nedaňových nástrojoch. Mám vás v, tohto, v tomto poradí, takže prosím, aby sme takto aj e, pokračovali. A teraz má šlo, slovo pán Šumajster. Chcem sa ešte ospravedlniť, hovorí pán predseda, že sa nezúčastním na tejto diskusie. Mám iné záväzky, ale moji kolegovia e, z príslušných DG sú tu a všetky témy, o ktorých sa tu bude hovoriť e, s expertami, mi odkomunikujú a samozrejme sa tiež chcú zúčastniť na tejto diskusii. Ďakujem za dobré otázky a ešte raz vám želám všetko dobré do nového roku. V poriadku, hovorí pani predsednička. Takže sme samé uši a slovo má Stefan. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Na úvod by som chcel poďakovať za pozvánku. Ja zhrniem moju prednášku a príspevok do desiatich návrhov. Bude to doplnené aj niekoľkými grafmi, takže návrh číslo 1. Sú tu určité, určité tendencie a určité, um, určité tendencie v rámci obchodovania. Je tu o krátkodobé špekulácie, keď si pozrieme tú tabulku, tak nie je to vidieť, dostatočne viditeľné to, čo tu chcem ukázať, je vzťah medzi celkovým objemom finančných transakcií a svetovým HDP. V minulom roku objem transakcií dosiahol takmer 90 násobok celosvetového HDP. Vidíte, že počas krízy bol mierny pokles po finančnej kríze, ale potom trading vlastne tak povedať, explodoval. To znamená, že v uplynulom roku tento objem obchodov bol o 30 vyšší ako v rokoch predtým. Poprosím o ďalšiu stránku. E, teraz e, druhá vec. Vidíme, že e, tréningové aktivity sú čoraz rýchlejšie a toto vedie aj k destabilizácii výmenných kurzov, cien cených papierov a tak ďalej. Krátkodobé špekulácie vedú k tomu, že skutočne to zamerať iba na krátkodobé snahy. Keď si pozriete, ako sa, ako sa e, vyvíjal e, výmenný kurz eura, vidíte, že došlo k dvojnásobeniu v porovnaní s rokom 2008 až 2010 alebo zvýšenú polovicu. A keď vidíte, že vlastne vysvetlíte to zvýšenie, vzniklo vlastne tým, že tu bola akumulácia um, krátkodobých špekulácií do výmenných kurzov. A toto vlastne bolo spôsobené tým, že sú tam počítačové tradingové nástroje. Takže čo týka tých krátkodobých transakcií, poprosíme ďalšiu stránku, tu máte údaje za 5 minút, tu máte rovnaké výmenné kurzy, ale v intervaloch 5 minút vidíte, že vlastne sú tam určité trendy, ktoré sa využívajú, sú veľmi krátkodobé a sa to využíva v oblasti High Frequency Trading System. To sú tradingové systémy, ktoré sú veľmi rýchle a ktoré dosahujú skutočne obrovské objemy Poďme ďalej. Dobrým príkladom by bolo to, ako sa zvýšila cena ropy zo 60 dolárov na 150 dolárov a to všetko v priebehu 18 mesiacov. Opätovne tu vidíte, že ten nárast ceny ropy to sa zapričinilo akumuláciou krátkodobých trendov čo vlastne ešte zvýšili špekulácie v oblasti komoditných derivátov. Poďme ďalej. Potom aj čo sa týka trhov s papiermi, tu vidíme, že sú tu sekvencie toho, čo sa nazývajú ako tzv. bíčie trhy a medvedie trhy. Tu máme príklady Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA. Takže ten dôraz na krátkodobé operácie to je niečo, čo je vlastne charakteristické pre moderné trhy s aktívami. No a poďme ďalej. Tu máme vlastne štvrtý taký graf. Tu vidíme, ako pôsobia finanční investori a je to má to určité dopady aj na reálnu ekonomiku, znižuje to hospodársky rast, no a ten a keď, keď e, rastú ceny aktív, ohrozuje to, ohrozuje to vlastne e, hospodárske aktivity. Dobrý príklad by, to, by bolo v dobe 2008-2010, kde vlastne došlo k devaluácii, devaluácii komodít, eh, nehnuteľnosti, ako aj cenných papierov. Toto bolo možné iba vtedy, že tým predchádzal, tom predchádzal boom cien nehnuteľnosti, komodít, ako aj cenných papierov. No a tu vidíme, že ide o špekulácie, ktoré sa zameriavajú na trhy s CDS, ktoré sa týkajú štátnych dlhopisov, napríklad sa týkalo Grécka. Spomíname si, že pred rokom sadzba gréckých dlhopisov bola stále 6,5% a potom v priebehu iba 4 mesiacov tým, že e, poplatok za CDS sa zvýšil, úrokové sadby sa zvýšili na vyše 12 čo vlastne priviedlo Európsku úniu k tomu, aby v máji vytvorila tento záchranný fond. No a tu máme ďalší graf, tu vidíme vlastne čo sa udialo v súvislosti s írskymi dlhopismi niekoľko mesiacov a bude sa to týkať aj portugalských a španielských dlhopisov. Prečo? Jednoducho preto, že to tak je, mohol by som vysvetliť, prečo tak funguje. Jednoducho sú to veľmi výnosné oblasti, na ktoré sa zameriava Goldman a Deutsche Bank. Je vlastne ich povinnosťou sa na to zameriavať, keď sú pravidlá hry také, že to môžete beztrestne robiť. No a teraz tu máme ďalší graf. Keby sa zaviedla malá daň z finančných transakcií, iba 0,05%, to by vlastne sa netýkalo, neovplyvnilo by to všetky, trans, všetky transakcie. Toto je veľmi dôležité pre hedžovanie, ten, kto hedžuje, má svoju pozíciu. Napríklad, keby ste chceli kúpiť akcie v hodnote 10 tisíc eur, zaplatili by ste daň z finančných transakcií vo výšky 2,15 eur. Centov. Už viem, že mám iba 2 minúty. Daň z finančných transakcií by určite zvýšila ceny tých transakcií, ktoré sa neopierajú o, o fundamenty trhov, Samozrejme je tu aj páka a daň z finančných transakcií by zvýšila náklady a potom siedme tvrdenie. Tieto, tieto dane by sa týkali takých aktérov, ktorí, ktorých aktivity významne prispeli k finančnej kríze, ako aj k nedávnej eurokríze tie banky, tí finanční aktéry, ktorí sa zaoberajú ale na, na reálnu ekonomiku, tieto banky sú častokrát značované ako tzv. nudné banky, tie by nemali problém, nemuseli by znášať túto daň. Jednoducho dôležité je, aby táto daň nediskriminovala. Dôležité je rozlišovať medzi bankami, ktoré sa zameriavajú na reálnu ekonomiku a potom na tie, ktoré špekulujú Mohol by som vám poskytnúť viaceré údaje a ako som spomínal, keby sa takýto text implementoval, nevznikli by technické problémy, bolo by možné využiť elektronické platby, clearingové, vyrovnávacie aktivity a teraz desiatý graf. Je tu, je tu potenciál, aby to vlastne vznikla prvá supra európska alebo globálna. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa eh, byť stručný. Najskôr eh, vychádzam z konštatovania, to je práca, ktorú robíme v OFC nejaký čas. Konštatovanie e, z minulého týždňa zo strany pána Barosa, aké sú ciele v oblasti zníženia uhlíkovej intenzity z hospodárskych činností v Európe, že pravdepodobne sa tieto ciele nedodržia. Je tu kríza, ktorá napriek všetkému nič nezmenila, hoci emisie sa globálne znížili nástroje, ktoré sa používajú, nepostačujú. A k tomu mám niekoľko jednoduchých návrhov. Najskôr prvá časť konštatovania, že zdaňovanie energetiky v Európe sa nielenže nenavýšilo, ale dokonca sa znížilo od začiatku roka 2000, čo je paradox, v súvislosti s deklarovanými cieľmi. Po druhé, uhlíkový trh celkom iste umožňuje e, vytvárať e, ceny na uhlík pre činnosti v priemysle, ale pokrýva to iba 40 znečistujúcich emisí a ceny v posledných mesiacoch, ceny uhlíka, sú príliš nízke a príliš e, nestabilné aby to bolo dostačujúce pre reorientáciu smerom k e, činnostiam, ktoré sú nízkouhlíkové. A potom záver, e, cenové signály nie sú adekvátne, e, pokiaľ ide o konečného spotrebiteľa. Teraz sa chcem vrátiť k tomu, čo povedal komisár v súvislosti s dopadom na konečného spotrebiteľa. Keď vychádzame z tohto, tak návrh spočíva v zdôraznení toho, že musíme zlepšiť existujúcu situáciu a uhlíkový trh samozrejme existuje a bola by škoda, keby sme nevyužili tento fakt a nezlepšili jeho funkčnosť. Zvyšovanie cien uhlíka, znižovanie e, kvót, ktoré sú disponibilné na trhu. Druhý bod – Revízia smernice o energetickom zdaňovaní, o tom hovoril pán komisár, samozrejme to by umožnilo ísť dobrým smerom v tom zmysle, že momentálne nárast uhlíkových emisí pochádza hlavne z dopravy a hlavne z cestnej dopravy, osobnej dopravy, z prepravy tovaru a teda to konštatovanie, ktoré som spomínal, cena energie nie je momentálne dostatočne vysoká, aby odradila e, spotrebiteľov od takéhoto správania. Chcel by som tiež zdôrazniť, že snaha, ktorá sa urobila v oblasti noriem na e, automobilové emisie, samozrejme, že je dobrým krokom, dobrým smerom, ale nerieši problém, pretože e, výrobcovia aut znižujú emisie tým, že znižujú objemy e, spotreby na určitý počet kilometrov a teda cena za, za spotrebovaný kilometr sa znižuje a teda máme tu stále väčší nárast emisí alebo sa zvyšuje počet týchto kilometrov. Takže tu je potrebná väčšia ambicioznosť a je želateľné, aby sme tu mali určité poplatky za uhlík na hraniciach z jednoduchého dôvodu, pretože konečnému spotrebiteľovi musíme e, vyslať logický signál. Momentálne to vyzerá tak, že zdanené produkty v rámci EÚ sú predmetom určitej ceny uhlíka a dovezené produkty nie sú predmetom takéhoto zdanenia. Nie je to len otázka úniku uhlíka, ktorá je dôležitá, ale je tu aj deformácia konkurencie, že výrobky z EÚ a výrobky, ktoré sú dovezené, majú odlišné režimy. Takže tento poplatok na hraniciach sa mi zdá nevyhnutný a vyžaduje si to ďalšie štúdie, taktiež ako aj spôsob, akým toto bude predmetom zdaňovania na trhu uhlíka, bude to poplatok na hranici, ako je to v niektorých prípadoch. Čiže toto všetko je v súlade s tým, o čom hovorí VTO. Takže tu nie je nejaký vážny problém. No a posledný bod sa týka dlhodobejších cieľov. Komisár pred chvíľočkou pripomenul, že je nevyhnutné dosiahnuť rovnováhu medzi zdaňovaním v rozličných systémov, aby tu bol lepší výsledok v činnostiach od ktorých sa snažíme e, spotrebiteľov odradiť, aby sme dosiahli alebo vytvorili možnosť zlepšiť faktory, ktoré chceme stimulovať. Teda tá dvojitá dividenda. Platí to na uhlíkové zdaňovanie a z tohto pohľadu si myslím, že je veľká škoda, že komisia nevenuje vážnu pozornosť návrhov všeobecného zdaňovania uhlíka alebo typu e, DPH na uhlík. Ako keby išlo niečo, čo je veľmi komplikované a príliš zložité pre podniky. Podľa mňa toto vôbec nie je pravda. Nie je to komplikovanejšie ako iné formy zdaňovania už dnes máme mnohé podniky, ktoré vytvárajú takú uhlíkovú bilanciu, majú uhlíkové účtovanie a celkom iste sa to bude v budúcnosti ešte prehlbovať, pokiaľ ide o koherentnosť cenových signálov, ktoré vysielame výrobcom a spotrebiteľom, sa mi zdá, že musíme ísť takýmto smerom. Ak chceme dosiahnuť niečo, čo bude neutrálne z pohľadu dovozu a vývozu, a teda konkurencieschopnosti a zároveň to vyšle jasný signál aj konečným spotrebiteľom. A ja som zástancov toho, čo povedal komisár. Konečný spotrebiteľ bude tiež znášať bremeno tejto dane. A tu by som skončil. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, uh Vincenzo Visco. Ďakujem, Vincenzo. Ďakujem pekne. Aby som ušetril čas. La commissione un appunto più lungo. Hovorí taliansky. No a záujemcovia si môžu prečítať moju správu po anglicky, no už finančná kríza a recesia v roku 2008 a 2009 pri, pri, prispeli k tomu, že zadlženie rôznych členských štátov veľmi výrazne stúplo, pretože kríza si vyžiadala dodatočné výdaje, osobitné opatrenia záchranné, hlavne na záchranu bank. No a, a tým sa spochybnila trochu pravdepodobne do roku 2011 si vyžiadajú vysoké náklady, štáty budú veľmi zadlžené a do roku 2014 sa zmení vzťah medzi HDP a zadlžením. No a Medzinárodný menový fond má názor, že hospodárska politika, ktorá je zameraná na to, že do roku 2030 sa zníži pomer zadlženia na HDP veľmi výrazne, tak v národných rozpočtoch budú potrebné veľké úspory. Okrem toho eh, treba ďalšie úpravy v výške 4 až 5 eh, ktoré sú nevyhnutné v mnohých členských krajinách a na to, aby sa pokrali náklady na vstúpajúce dôchodky a sociálne zabezpečenie. No a, a keď to platí pre, a to platí pre všetky roz, rozvinuté a bohaté krajiny. No a treba zvážiť na jednej strane eh, medzi podporou hospodárstva a na druhej strane medzi úspornými opatreniami. No a ďalej treba znižiť reálne výdavky, ale tým sa neposilní hospodárska situácia. To môže dokonca viesť k deflácii. No a to by viedlo k dlhodobej stagnácii, vysokej, vysokej stagnácii dlhé roky, no a 50% HDP z Nemecka sa súčasne vyváža, ale približne 60 vývozu je do eur, je v rámci eurozóny. No a mhm, eurozóna je postihnutá úspornými opatreniami. No a zmení sa aj spotrebiteľské správanie v týchto krajinách a tým aj štruktúra vývozu. No a to bude mať veľké dopady na celkový európsky finančný systém. Naša verejná mienka dnes sa neustále počúva, že na prekonanie krízy je potrebné znížiť a odstrániť verejné zadlženie. No a výpoveď je v tom, že deficit je príčnou krízy, avšak to nie je úplná pravda, pretože stúpajúce deficity a zadlženie sú následkami krízy a nie e, jej príčinou. No a keď kríza bude pokračovať, tak deficity budú neustále narastať. No a na to, aby sme našli východisko, e, vidím, že je tu, sú isté možnosti. E, ja myslím, že východiskom je spoločný postup a koordinované opatrenia príslušný fond, ktorý by mohol byť zriadený by bol veľmi dobrý, pretože e, zaťaženie štátnych rozpočtov e, a štátu bolo oslabené prostredníctvom krízy. No a štáty pomocou tohto fondu by mohli vyrovnať určitú časť svojich dlhov a zadlženia a to tiež hlavne časť, ktorá vznikla po roku 2007 v dôsledku krízy. No a tieto prostriedky, za tieto prostriedky by sa spoločne ručilo a to a, s tou implicitnou garanciou, no a splatenie dlhov z tohto dlhu by bolo financovaných za dane z finančných transakcií alebo z nejakých odvodov finančného sektora, o ktorých by rozhodli spoločne členské štáty. No a to znamená v konečnom dôsledku, že požičky z jedného fondu do druhého by sa zmenili na kapitál, no a, ten kapitálový fond by bol by dokázal prežiť na trhu a mohli by ho využívať aj európske banky. No a mohli by sa pripraviť na uplatňovanie zmených pravidel podľa Bazilej 3 No a tým by sa uskutočnilo aj rôzne eh, zmeny týkajúce sa finančných transakcií. No a z toho by sa financovala financovala eh, oživenie hospodárstva, predešlo by sa, predišlo by sa stagflácii, no a nový fond eh, by prispel k vzniku nových účastníkov na trhu, no a tým eh, by to sa dalo predísť aj nárastu, prílišnému nárastu dane z finančných transakcií. No a Južná Kórea prednedávnom tiež zaviedla kapitálovú daň na to, aby dokázala refinancovať svoje banky. Takže e, sú možno isté podobné črty môjho e, návrhu približne 6 mesiacov a návrhu pána Vajcekera, e, ktorý bol prednedávnom zverejnený ako aj pána Junkera a Tremontyho. Ale sú tu ešte, ešte stále existujú veľké rozdiely, pretože môj návrh sa vzťahuje len na dlhy a zadlženosť spôsobenú krízou a nie na nejaké konkrétnej časti zadlženosti. No a, a my sa dali dal pomoc verejným štátnym rozpočtom, podporiť autonómna daňová politika. No a okrem toho by sa tiež dalo znížiť štátne, štátne zaťaženie pomocou eurobondov a tým by sa dal pomôcť aj daňovým poplatníkom. No a okrem toho eh, by sme pomohli bankám, pomôcť im pri refinancovaní, pretože inak eh, im bude hroziť bankrot, no a verejné zadlženie by sa tým tiež výrazne znížilo. No a samozrejme, či teraz sa dá porovnať môj návrh s ostatnými návrhmi. Ja si však myslím, že v každom prípade treba, aby členské štáty vzájomne spolupracovali. No a, a momentálne sa zdá, že to je ten hlavný problém. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, teraz Ani Podimata a Udo Bulman a Juta a ešte niekto ďalší. Nie Ani. Prosím o rýchlosť a stručnosť, pretože máme veľmi málo času. Ďakujem veľmi pekne, Sharon. Len veľmi stručne ďakujem veľmi pekne vám všetkým trom za eh, vaše eh, intervencie, vážený pán Schumaster. Vaše tézy boli veľmi zaujímavé, hlavne čo sa týka spôsobu, ako finančný sektor hodnotil eh, za tieto posledné roky, aké transakcie, transakcie viedli k tomu obrovskému nárastu objemu transakcií. Počuli ste vyjadrenia komisára Šemetu. A preto položím hneď moju otázku. Čo myslíte, ako by sa dala zaviesť daň z finančných transakcií na európskej úrovni bez toho, aby vznikali nejaké konkurenčne nevýhody pre EÚ a aby sme dokázali predísť eh, hrozbe eh, tej delokalizácii alebo relokalizácii, o ktorej ste hovorili. No a pán Kašej, vás by som sa chcela spýtať, či vaša myšlienka o zavádzaní nejaké uhlíkové dane musí byť schválená v kontexte VTO. No a to je jedna vec. A druhá vec, akú daň, aká daň by sa dala zaviesť bez toho, aby sme museli nejak harmonizovať v rámci EÚ, takže bez toho na to, aby sme museli zavádzať spoločnú daň v rámci EÚ. No a po tretie, čo sa týka eurobondov, mňa by zaujímalo vypočuť nejaké kontraargumenty, ako reagujete na na to, že eurobondy by vytvorili veľké rizika a hrozby a vyslali zlý signál krajinám, ktoré majú veľké finančné problémy. No a ako reagovať na tie pripomienky, že eurobondy znamenajú riziko nárastu úrokových, úrokových sadzieb pre tých poctivých, pre tie poctivé podniky, no a znížia, znižia úrokové dane tých riešnikov, ako pre tomu, dobre. Takže teraz dáme priestor na všetky otázky. Takže Udo, potom Danuta a potom Filip, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, aby som chcel poďakovať všetkým expertom za ich pripomienky, ktoré nás v diskusii posunuli ďalej. Ja by som chcel položil len jednu otázku pánovi Schumasterovi o rôznych daňových eh, nástrojoch, o ktorých sa hovorí. aby som vás chcel požiadať o to, aby ste eh, zvážili rôzne aspekty riadenia tých eh, profilov v rámci zdaňovania, pretože nie je tu len nejaký mm, klesajúci alebo stúpajúci trend eh, v rámci daní, ale nie, treba tiež sa zabrať tým riadiacím efektom. A možno by ste nám k tomu mohli ešte niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, Danuta. Ďakujem. Mňa by tiež znamenala, zaujímala, zaujímala, opýtal by som sa pána Šumajstera na istú súvislosť medzi daňou finančných transakcií a špekuláciami, a pretože ja som si prečítala odsek PPP 6 a identifikujete a High frequency trading s derivátmi špekulácie. A je tu hrozba banka, vieme, a hovoria to aj experti, že deriváty sa dajú tiež vysvetliť ako určitá podpora, ktorú používajú banky na podporu tradičných aktivít bank, pretože môžu chrániť banky pred e, rastúcimi rizikami v budúcnosti. Takže prečo považujete deriváty za špekulatívne nástroje? No a druhá otázka, keď vy tvrdíte, že FTP, FTT by prinieslo vyššie transakčné náklady a hneď dodávate, že vyššie transakčné náklady by mohli zabrániť alebo by zabránili s tým bublinám. No a ja myslím, že skúsenosť po tejto kríze ukazuje, že to nemusí byť vždy pravda. Takže na akom základe ste toto povedali, že daň z finančných transakcií by dokázala vyriešiť problém bublín. Ďakujem pekne. Filip, dobre, ja nebudem opakovať otázky. Ja mám len dve dodatočné otázky pre pána Schulmeistera, čo sa týka dane z finančných transakcií. E, sú tu dve dôležité mm, veci. Takže aká to zavedieme my a iné časti sveta nie, tak to bude si len podržeme konár pod sebou no a ďalej realizovateľnosť FTT len v eurozóne. Takže ak sa to nebude dať zrealizovať len v Európe, alebo teda v Európskej únii, tie tiež pre vás priateľná možnosť zaviesť daň len v eurozóne. No a pre tretieho rečníka, ja som bol trochu prekvapený, že vy odporúčate nie eurobondy, ale celosvetové globálne bondy. No ale ako vy pravdepodobne tiež sám uznávate, že to nie je veľmi pravdepodobné, že v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch sa niečo také podarí. Ehm, vy hovoríte o rôznych návrhoch, Tremonty, Juncker a tak ďalej. Takže ak vieme, že Ja si nemyslím, že to sa čoskoro niekedy stane. Čo odporúčate k tým dvom návrhom Juncker Tremonty? Ja si myslím, že z politického hľadiska tieto sú oveľa ľahšie zrealizovateľné, aj keď ich dosiahnutie vyžaduje tiež veľkú dôveru a nadšenie mnohých hlav štátov a vlád. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám tu ešte jednu otázku z mojej strany na pána Šulmajstera. Myslím na tú prvú časť vášho príspevku, kedy hovoríte, že ste proti tomu štandardu medzi ekonomami že sa zvyšuje likvidita. Viacerí ľudia spochybnili, či to tak je, ale nie som si istá, či môžem vyvodiť záver taký, ako ste ho vyvodili vy z vašej prezentácie, že ak e, sa zrýchli obchodovanie, tak e, cyklus zmien je tiež rýchlejší. A možno, že tá amplitúda bude užšia. Takže možno, že toto platí písomne a mňa by zaujímalo, aké sú variácie tohto cyklu, keď tu máme e, vysokofrekventné obchodovanie. A keď to historicky porovnáme s inými časovými obdobiami, kde boli takéto variácie, aby sme videli, či je to len zmena frekvencie v celkových variáciách, ktorá sa dá očakávať e, od zmien vo frekvencii obchodovania. To je teda moja otázka. Možno by bolo dobre, keby ste odpovedali na otázky, ako ich položili rečníci. Takže pán Šulmaster ako prvý. Ďakujem. Prvá otázka. Aké transakcie spôsobili tento veľký nárast v objeme obchodovania. Napríklad um, e, e, zahraničná výmena na základe údajov banky pre medzinárodné vyrovnávanie sa zvýšila o 58 za posledné tri roky a EBRS e, spomína, že vysoká frekvencia v obchodovaní sa využíva aj na zahraničných e, burzách. To znamená, že ich obchodný systém neberie ohľad na základné informácie a je založený na štatistických algoritmoch, ktoré sa pokúšajú využiť určité odchylky vo veľmi krátkom čase. Veľmi krátky čas znamená, že to je otázka milisekúnd, e, nie je ich tak veľa, tak nie je veľa takých, veľa účastníkov, účastníkov na trhu, je tam 20 hedžových fondov, ale napríklad oni presunuli svoje servery bližšie k tým burzovým serverom, pretože každých 400 míl sa dostávate, o ktoré sa dostávate bližšie k tomuto serveru, tak získate tieto milisekundy a toto je dôležité. Je jasné, že čím rýchlejšie je obchodovanie, tým menej to môže brať do úvahy údaje z trhu. Väčšinou e, akademickí ekonomovia, e, ekonomovia e, nie sú zdrojom pre výskum. Majú iba sekundu na to, aby využili informáciu, ktorú vidia na obrazovke. Mať len jednu sekundu čas na reakciu jednoducho tu nemožno založiť nejaké kvantitatívne očakávania. Nemalo by to žiadny zmysel, ale takáto je na nešťastie akademická teória. Paradigma racionálneho očakávania je takáto. No a druhá otázka, či by sa to dalo zaviesť na európskej úrovni. Uh, ak celá Európska únia toto schváli, tak by to bolo jednoduché. Prečo? Lebo clearingový systém a systém vyrovnávania sú elektronické. Či už ide o burzy, alebo v budúcnosti sa to bude týkať aj protiobchodovania. To by sa dalo urobiť na základe príslušných platformiem. Čiže nemalo by to spôsobiť žiadne problémy. Otázkou je, koľko transakcií môže emigrovať a tu musíme mať na zreteli to, že obchodovanie sa robí 24 hodín denne. Takže emigrácia... Bohužiaľ bez mikrofónu. V jednej časovej zóne európskeho obchodovania, a to je veľmi pravdepodobné, znamená, že trhové miesta napríklad Maroku alebo v Južnej Afrike, by boli naozaj schopné súťažiť do veľkej miery. No a na záver závisí to samozrejme od celkového hodnotenia hospodárskeho dopadu týchto veľmi rýchlych transakcií, ak sú čoraz menej spojené so základnými faktami toho, čo empiricky vidíme, Eh, veľké odchýlky od základnej, základných hodnôt na základe teórie rovnováhy, ak trh nie je schopný posunúť sa aspoň smerom tej základnej rovnováhy, napríklad eh, určitým spôsobom na burzách by malo dochádzať k určitej konvergencii. My empiricky vidíme, E, veľké výkyvy hore a dolu a mm, to, čo empiricky vidíme, je veľmi odlišné od e, sveta um, ekonomických učebníc. Takže ak veľká časť týchto transakcií je takáto, tak jednoducho spôsobujú destabilizáciu, pretože nevyužívajú základné informácie o ponuke a dopite. Čiže čo je zlé, veľké percento transakcií, ktoré emigrujú od Európy a ak sa toto stane, my sa musíme sústrediť na tie úlohy finančného sektora, ktoré slúžia skutočnej ekonomike či hospodárstvu. Finančný sektor je veľmi dôležitý. Pán Bulman sa pýtal na e, efekt stimulov a tu sú veľké rozdiely medzi medzi daňou na transakcie a baň, bankovými nástrojmi. Prečo? Pretože tieto sú spojené so zásobami a ak toto budeme definovať na určitej úrovni v finančnej súvahe, tak jednoducho nemôžeme postihnúť aktivity. Musí to byť napojený na ekonomický tok. A toto je základný rozdiel medzi daňou na transakcie a daňou na určité e, zložky súvahy. Pokiaľ ide o deriváty, deriváty nie sú zlé, môžu byť použité na hedžovanie proti riskom, rizikám, napríklad v leteckých spoločnostiach. Ak sa očakáva, že sa zvýši cena ropy, tak sa na to spoločnosť pripraví. No a samozrejme sa to kompenzuje zvýšením hodnoty budúcich zmluv. Ale samotná úroveň obchodovania s derivátmi znemožňuje hedžovať akékoľvek eh, veci, ktoré sa by znamenali určitý dôležitý objem. Nemecké HDP. Prepačte, hovorí pani predsedníčka. Mohli by ste reagovať písomne, pretože toto sú technické otázky, ktoré vám boli položené a nemáme čas na reakciu. Potrebujeme pokročiť pred v našej agende. Takže ďalší rečník, e, dovolte mi reagovať na otázku, ktorá sa týka hraničného uhlíkového zdaňovania. <clears throat> Dve otázky, začnem tou druhou. Je nevyhnutné mať určitú formu harmonizácie uhlíkového zdaňovania v rámci EÚ to je súčasťou celého tohto projektu, pretože jedna z vecí, ktoré sme sa naučili za posledné roky, je tá, že ak sa spoliehate na jednotlivé krajiny, ktoré zavedú uhlíkové zdaňovanie, príklad Francúzska je na nešťastie nie dobrý príklad, tak nič nedosiahnete, pretože e, je tu silná daňová súťaž v rámci Európy. Po druhé, potrebujeme určité európske zdaňovanie alebo určitú harmonizáciu uhlíkového zdaňovania v Európe, <clears throat> preto aby sme vyslali správny cenový signál konečnému spotrebiteľovi ako aj výrobcovi, to som už spomínal. No a druhý bod, <clears throat> či je to kompatibilné s VTO, ak si prečítate stanovy VTO, alebo ak si prečítate vyhlásenie Paskala Lamyho z minulého roka o, o týchto hraničných daniach, tak odpovedie áno, pod podmienkou, že sa to urobí primeraným spôsobom, čo znamená, že to nebude diskriminačné v žiadnom um, zmysle. Uh, ako to hovoria stanovy VTO. Nechceme žiadne skresľovanie cien, eh, <clears throat> pokiaľ ide o obsah uhlíka v rozličných tovaroch. Naozaj nestačí zdaniť energiu. Ale zdanením energie v rámci EÚ je dôležitý krok, lenže nie je dostatočný, pretože v podstate je tu určitá diverzia obchodu a obsah uhlíku dovezených e, tovarov sa veľmi zvýši a ak navýšime tento obsah uhlíku e, dovozov do európskych emisí komplexne, tak e, jednoducho nedôjde k podstatnému zníženiu objemu. V podstate sa situácia len stabilizuje a to je v protiklade s tým, aký je záverečný cieľ tohto zdaňovania. Ďakujem pekne. A ja by som chcel zodpovedať tieto otázky, ktoré sú veľmi úzko prepojené. Začnem s tým, čo by sme mohli očakávať v súvislosti s tými návrhmi, ktoré sú k dispozícii. Ja sa trošku od nich odkláňam a myslím si, že čo sa týka návrhu Junkera, tak ten vlastne ráta s tým, že časť verejného zdanenia Európe sa tak povediac presunie na spoločnú platformu. Juncker a Tremonti tie návrhy sú kompatibilné a doplňujúce, ale ten hlavný rozdiel pre mňa spočíva v tom, ako to vyzerá potom s absolutórium vlastne, ako sa to rieši v rámci členských štátov, ako je možné odľahčiť situáciu. Ide o to, aby sa nezaťažovalo zbytočne obyvateľstvo. Lebo tieto dlhy, ak by sa financovali sami tým poplatkom, podľa mňa by to bolo uľahčenie. Môj návrh by mal ten návrh, že tie spredy by boli určite nižšie a návrh Junckera Tremontyho ten vychádza z toho, že sa rozlišuje medzi blue bonds a teda vlastne eurobondami a potom štátnymi dlhopismi jedno, ako jednotlivých štátov. Tu by mohlo dojsť podľa mňa k určitej, určitému znevýhodneniu. Dalo by sa na to pozerať aj tak, ale je to zároveň zásadné, že čo sa týka európskych bank, napríklad v Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku a vo Veľkej Británii, Británii majú veľkú expozíciu. Ide o ich účasti v jednotlivých štátoch. Je návrh Junckera a Tremontyho ten vychádza z toho, že by sa táto skutočnosť zohľadnila do určitej miery. To znamená, že banky boli ešte zaťažené dodatočne a potom, keby sa to stiahlo z trhu, tak by sa to samo pokrylo a ja 30 rokov pôsobím v politike a môžem povedať, že je skutočne je veľmi zložité dosiahnuť zhodu, ale celkovo si myslím, že je tu určité riziko, na ktoré nesieme zabúdať to znamená, že musíme zároveň dbať na to, aby sme v najbližších 5-10 rokoch netrpeli stagnáciu, lebo to by zaťažilo veľmi našich občanov. Preto sa musíme snažiť spolupracovať, musíme postupne e, spoločne to riešiť a myslím si, že to by prospelo všetkým. I'm, I'm sure that, uh, right. Ďakujem pekne. Vy ste máte pravdu, musíme spoločne hľadať e, určitú cestu, ako sa dosť zložitá situácia, aby sme nevytvorili nejaký mechanizmus, ktorý nás povedie k ďalších problémov. Chcem sa poďakovať našim rečníkom. Je mi veľmi ľúto, že náš čas vypršal, ale dnes máme to veľmi veľa na programe. Ako som vlastne už povedala, boli by sme veľmi radi, keby ste nám mohli ešte poskytnúť nejaké písomné komentáre, kde by ste zúraznili to, čo ste vlastne nám predniesli a skutočne sa veľmi tešíme na takéto dokumenty od vás. Ďalší bod nášho programu je bod číslo 4, budúca európska medzinárodná investičná politika. A našim spravodajcom je pán David Kaza. A už som aj našla, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Budúcnosť investičnej politiky v, Európsk- v Európe. To je veľmi dôležitá téma. Zabrali sme sa tým aj minulý mesiac. Sú to bilaterálne e, dohody. Dôležité je, aby táto oblasť bola regulovaná a to okrem toho Lisabonská zmluva, keď vstúpila do platnosti, poskytla Európskej únii exkluzívne kompetencie, ktoré sa týkajú priamých zahraničných investícií. Boli tu určité diskusie, či by Európska komisia mala vykonávať tieto kompetencie a ukázalo sa, že to je veľmi dôležité, keď sa e, tento materiál predložil, keď teda komisia vypracovala tento materiál, kde išlo o to, čo by mala komisia regulovať. Dôležité sa opierať o spoločné princípy, ktorými sa musíme všetci riadiť. To sa týka tak vnútorných ako aj externých investícií, to má pozitívny vplyv napríklad aj na zamestnanosť tak v EÚ ako aj mimo. Čo sa týka zahraničných priamých investícií, tie môžu mať určitý negatívny vplyv na niektoré sektory a potom, čo sa týka investícií, dôležité je, aby to prebehlo dobrým spôsobom. Musím spraviť všetko preto, aby sme prilákali dostatok zahraničných priamých investícií. Investori budú investovať do, do cudzích štátov iba vtedy, ak si budú istí v tom, že ich aktivity budú chránené. A dôležité je, aby hospodárske prostredie v danom štáte bolo stabilné. Tie dohody, ktoré existujú v tejto oblasti, je nutné dodržiavať a komisia musí dostať dostatok času na to, aby naformulovala dohody, ktoré by mohli prípadne nahradiť existujúce dohody v rámci EÚ Dôležité je to riešiť jednotne a naraz. Dôležité je, aby tu nevzniklo nejaké znevýhodnenie niektorých štátov. Dôležité je, aby dohody vstúpili do platnosti, aby chránili účastníkov, aby podporili aj vývoj u našich partnerov a dôležité je, aby tu bol zdôraznený aspekt istoty, dôležité je tu mať aj dočasné dohody a dôležité, aby neboli byrokratické, dôležité, aby neprišli s dodatočným záť, záťažami pre, pre jednotlivé štáty. Každý nový postup, ktorý sa vytvorí, musí byť správne navrhnutý, aby neporušil doterajšie pravidlá, jednoducho sa zamerávať na relevantné otázky a pevne verím, že vznikne všeobecná diskusia o budúcnosti investícií a že nájdeme spoločne riešenie, ako odstraniť tie prekážky, ktoré sa vytvorili a ja pevne verím, že budem môcť predložiť pozmeňujúce návrhy v budúcnosti a teším sa na úzkú spoluprácu s vami, tak aby sme seriózne a kvalitne riešili túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Susta. Sí, grazie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som tieňovým spravodajcom socialistov a demokratov a chcel by som sa poďakovať spravodajcovi. Podľa mňa tu ide o viaceré dôležité výzvy. Ide o to, aby sme zohľadňovali potreby investorov, zároveň musíme myslieť na hospodársky rast a zamestnanosť EÚ, toto musíme zabezpečiť a zároveň musíme zohľadniť potreby dotknutých štátov Medzičasom existuje asi 3000 dohôd, ktoré sa týkajú nediskriminovania investícií, je tu ochranu investícií, je tu aj právna ochrana pred rozhodnutiami vlády. Sú tu rozličné odvolávky na súdy, toto je veľmi zásadné pre podniky, aby sa vytvorila istota a právna istota, aby mohli konať a politika Európskej únie, únie v budúcnosti musí zabezpečiť to, aby dohody o ochrane investícií sa v budúcnosti uzatvárali a aby tu boli dobre prerozdelené kompetencie medzi komisiou a členskými štátmi. Musíme zohľadniť aj to, že aby zahraničné investície boli súčasťou obchodnej bilancie, toto je veľmi dôležité. Preto iniciatívy komisie a členských štátov musia byť zosúladené. Na prvom mieste musí stať ochrana investícií, ale zároveň to musí byť aj určitá ochrana pred investíciami. To znamená, že ide tu o ochranu a zabezpečenie tretích trhov. A zároveň je nutné spraviť aj určité ústupky od absolútnych požiadavok. Predsa nie je možné rozlišovať veľmi jasne medzi rozvinutými štátmi a rozvíjajúcimi sa štátmi. Potom, čo sa týka protekcionizmu, jednoducho nesmieme podľahnúť takémuto tlaku. Nesmieme to vylúčiť žiadne oblasti z investovania, ale zároveň je dôležité sa zamerať na udržateľné investície a rozvoj ochrany životného prostredia a sociálnych štandardov Konec koncov máme tu určité štandardy OECD a je veľmi dôležité, aby Európska únia pristúpila k aj dohodám o riešení sporov s tretími štátmi. Doteraz ešte nie sme mluvnou stranou v rámci tohoto procesu a je dôležité, aby sa spravilo všetko preto, aby sa zabezpečila právna ochrana. Ďakujem pekne a teraz Ramon. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel sa vyjadriť k tejto správe a dať pár podnetov pánovi Kasovi a tieňovým spravodajcom do budúcej spolupráce. O, čiže keďže Lisabonská zmluva vo svojom článku 206 o politike pre priame zahraničnej investície vo výhradnej kompetencii EÚ. No a tieto zmeny prispievajú k zlepšeniu konkurencie schopnosti a zvyšovaniu a zlepšovaniu štandardov. Európska únia bude mať tiež lepší, väčší vplyv na toto dôležité, túto dôležitú oblasť. Ja súhlasím s odporúčaniami spravodajcu a rád by som chcel doplniť ešte niekoľko ďalších. V prvom odseku o nedostatku prediktability dohody by som chcel pripomenúť, že v rámci Lisabonskej zmluvy nie je uvedená žiadna definícia toho, čo je priama zahraničná investícia. A rovnako treba objasniť aj štandardy tak, aby sme uľahčili situáciu tribunálom, ktoré dnes sa stretávajú s nedostatkom transparentnosti. Ďalej nahradenie e, bilaterálnych e, zmluv. Ja by som chcel povedať, že nové európske, e, európske opatrenia vytvoria rovnaké podmienky pre všetky podniky. A to je novým krokom pre európsku integráciu. A na záver by som chcel dodať ešte jeden, jednu vec o malých a stredných podnikoch. E, v rámci dohoda o európskych investíciách môžeme očakávať nižšie rizika a vyššiu mieru istoty a jasnosti, čo podporí malé a stredné podniky v Európe z investov v zahraničí. No a rovnako e, treba zaistiť, že tento hlas bude vypočutý v rámci rozhod- rozhodovaní. Takže ďakujem pekne za pozornosť kolegovia. Ja ešte predložím niektoré e, pozmeňujúce návrhy Vidím, že niekto ďalší už sa nechce vyjadriť. Pascal. Oui, merci. Áno, ďakujem. Chcel som vystúpiť k trom veciam veľmi rýchlo. V tomto kontexte správy sa nám zdá dôležité to, že keďže je tu európska diskusia o reciprocite, tak chceme tu zaviesť tento pojem e, do rámca tejto správy, pretože je to aktuálne, má to politickú rezonanciu a my podporujeme tieto nedávne kroky komisie. Druhá vec, e, zariadiť to, aby investičné zmluvy pokrývali celú európsku politiku, nie len obchodnú, ale aj environmentálnu, sociálnu a politiku ľudských práv. A tak, ako to odznelo, treba prepracovať otázku nástroje regula- e, riešenia konfliktov tak, aby pokryli všetky tieto ciele verejnej politiky vo svojom úvode. Takže to sú tri veci, e, ktoré e, nám, na, ktoré, na ktorých nám veľmi záleží. Ďakujem pekne, pán Kaza. Chceli by ste ešte niečo dodať k tejto téme? Áno, len veľmi stručne, pani predsednička, Súhlasím s tým, čo práve zaznelo. Je to správa z vlastnej iniciatívy, na to netreba zabúdať. A preto máme len 1500 eh, slov povolených, takže eh, ten návrh, eh, že v budúcnosti sa môžeme dohodnúť a ale súhlasím s našim liberálnym kolegom, ktorý tvrdí, že presná definícia priamých zahraničných investícií v podstate neexistuje a túto definíciu som tam musel zaradiť. No a preto to stanovisko, o ktorom hovoríme, nám dá túto definíciu, ale je dobré, že do budúcnosti, že v budúcnosti si objasníme návrh komisie, čo sa týka priamých zahraničných investícií. No a čo sa týka Eh, ľudských práv a životného prostredia súhlasím, ale hovoríme tu o stanovisku, ktoré sa eh, týka zahraničných investícií do EÚ. Takže ja som sa musel obmedziť len na tieto veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a lehota na poz- predkladaní pozmeňovacích návrhu je 17. január 17. Eh, 2 alebo 28. februára budeme hlasovať o výbore EKON a v gestorskom výbore sa bude hlasovať v januári no a na plenárnom zasadnutí sa to objaví v marci. A to je harmonogram súčasný. No a tak ako David práve povedal, má ešte druhé stanovisko, takže môžeme prejsť e, k podu číslo 5 a to sú prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Takže ešte raz máte slovo, nech sa páči. Vážená pani e, predsedníčka, ďakujem veľmi pekne. Ja hm, vás nechcem pripravovať drahocený čas. E, môžem vám povedať, e, že priame zahraničné investície sú teraz exkluzívnou kompetenciou EÚ a to v súlade s spoločnou obchodnou politikou. No a z ohľadom na to vítam návrh komisie, ktorý sa snaží eh, prechodnú situáciu, kedy, keďže sa snažíme eh, o rieš, vyriešiť situáciu medzi tretimi krajinami a EÚ a tretimi krajinami a členskými štátmi EÚ. Eh, e návrh stanoviska sa snaží v rámci celom texte objasniť situáciu a vytvoríte eh, definíciu priamých zahraničných investícií, tak toto je špecifikované v oznámení komisie zo 7. júla 2010. No a on sa bude používať skrátka FDI. No a Tiež sa snažíme eh, odstrániť zbytečnú byrokraciu a to eh, skrátením čakacích lehôd, ktoré sú v súčasnosti príliš dlhé. No a okrem toho, základným cieľom by malo byť vytvorenie také situácie, kde investori budú mať eh, možnosť alebo mať maximálnu istotu. No a na to som komisii predložil návrh, aby opravila časti, ktoré nie sú úplne jasné a ktoré budú odstránené z návrhu stanoviska. Okrem toho, návrh stanoviska mal objasniť situáciu a situácie, v ktorej komisia môže odmietnúť autorizáciu pre členské štáty. Komisiu som tiež požiadal, aby nám poskytla usmernenia šablóny, ktoré môžu členské štáty využívať na dobrovoľnom základe, tak aby sa uľahčili rokovania. To sa umožní identifikáciou najlepších postupov, ktoré rokovania o ponukách sú veľmi ťažké. No a No a rovnako budú zložité podmienky pre musíme umožniť komisii, aby mala dosť času na to, aby mala dosť podmienok a dobré podmienky na rokovanie čo najlepšieho e, výsledku tak pre členské štáty ako investorov. No a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami aby sme našli čo najlepšie riešenie pre túto problematiku, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujem. No, správne. Ďakujem. Áno. Takže prišiel som práve včas. Ospravedlňujem sa všetkým. Sú tu nejakí tieňoví spravodajcovia, ktorí by chceli niečo povedať. A Ramon, nože, to je skvelé. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám na niekoľko myšlienok aby som začal diskusiu so spravodajcami. Mm, tieto dohody sa snažia, o, teda snažíme sa o dohodu zatiaľ, čo tu nemáme ešte primeraný základ. Nové možnosti v prípade, že sa získa povolenie zo strany Európskej komisie, sa tu otvárajú to sa robí preto, aby DPH neboli v konflikte s európskym právom aby sa neprekrývali s európskymi dohodami a aby neboli prekážkou rozvoja a implementácie budúcej európskej politiky. Pán Kaza navrhuje vymázať túto poslednú podmienku a ja by som chcel prediskutovať e, túto, tento, toto tretie vymazanie, pretože nevidím jasne dôvod prečo. By sa to malo urobiť na druhej strane kým tieto dočasné e, opatrenia sú v platnosti, tak treba o nich diskutovať. Európska komisia má dokument spred 5 rokov a e, navrhuje sa tu štvoročné obdobie. Tiež si myslím, že 5 rokov môže byť e, dlho. Spravodajca nepredložil žiadne pozmeňujúce návrhy v tomto smere, čiže mali by sme prediskutovať tieto témy, ako dospieť k presnejšiemu časovému rámcu. Chcem spolupracovať s ostatnými tieňovými spravodajcami aj s pánom Kazom, aby sme uzavreli toto nariadenie, pretože sa tým zinternacionalizuje európske prostredie. Ďakujem, Pascal, a potom Udo. Pascal. Um, nechce hovoriť, takže slovo má Udo. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Tajs Berman je tieňou spravodajca našej politickej skupiny. Žiaľ, dnes tu nemohol byť a nemôže pogratulovať spravodajcovi a vysloviť komentáre. Chcel by som povedať, že niektoré aspekty sú skutočne veľmi dôležité. Náš spravodajca víta návrhy pána Kázu a chcel by zdôrazniť, že ak budeme mať nové kompetencie v Európskej únii, teda ak ich máme, musíme byť zároveň pripravení na to, aby sme predložili novú definíciu. Mala by to byť spoločná definícia. Pôjde o definíciu toho, čo rozumieme pod e, priamými zahraničnými investíciami. On by chcel tomu prispieť a ako druhé ťažisko by chcel navrhnúť a konec koncov zodpovedá to tradícii našej argumentácie, že tie zmeny, ktoré sa týkajú tých bic, tam ide teda o rozumný vývoj, jeho podporu a rozumný vývoj znamená sociálne štandardy, ako aj ochrana životného prostredia, to je to, čo chceme podporovať a to budú tie návrhy, ktoré predloží náš tenvý spravodajca. Thank you. Anybody else? Ďakujem. A niekto ďalší? Nie, David, chcete sa vrátiť eh, k tomu, čo odnelo? Nebudem hovoriť dlho, už eh, som eh, sa obrátil na socialistického kolegu a súhlasím s jeho návrhom, tiež súhlasím s návrhmi kolegov, kolegu zo strany liberálov, pokiaľ ide pozmeňujúce na číslo 20 kde som navrhol, že by sa to malo vymazať. Pravdou je, že odsek je príliš vágný. A ja som chcel sem dostať určitú istotu pre investorov, keď sa hovorí o tomto návrhu. Môžem prislúbiť eh, svojim kolegom, že diskusia o, tejto, o tomto odseku je možná, aby sme to objasnili a z tohto dôvodu teda mm, to nebude potrebné e, odstrániť to z, z návrhu. Chcem poďakovať kolegom, pani predsednička, a dúfam, že v budúcnosti tieto návrhy zmeníme a doplníme tak, aby sme investície v Európskej únii do, posunuli dopredu. Ďakujem pekne. Termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 17. január. 7. februára hlasovanie, 28. februára gestorský výbor Marec, plenárka tiež v marci. Takže toľko k časovému harmonogramu a teraz prejdeme k bodu číslo 6. Ide o správa riadenie spoločnosti vo finančných inštitúciách a návrh správy zo strany Ashley Fox. Ashley. Ďakujem, pani predsednička, budem stručný. Poďakujem najskôr ostatným tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli do tejto správy. A nemohol som sem zapracovať všetky návrhy, pretože som bol obsahovo limitovaný, ale snažili sme sa ich dostať eh, prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem eh, kolegyni za eh, jej pomoc a škoda, že tu s nami dnes nie je, ale chcem jej poďakovať za prácu, ktorú v tejto oblasti vykonala. Mal som mnohé stretnutia s kolegami, finančnými inštitúciami, dozorcami, komisiou a dospel som k záveru, že môj taký prierezový prístup je vysvetliť princípy. Súhlasím s pánom Hadridom, že musíme byť proporcionálni v našom prístupe a podľa mňa vysvetlenie princípov znamená následovné keď sa pozrieme na skúsenosti z USA, tak vidíme, že ich preskriptívny prístup ich neochránil počas poslednej krízy viac ako iné prístupy. A myslím, že by len poškodil našim finančným inštitúciám, keby sme sa to snažili imitovať. Pevne verím, že riziko je súčasťou a nevyhnutné pre Mm, fungovanie nášho finančného systému. Problémom je, keď finančné inštitúcie sú e, bezohľadné, pokiaľ ide o rizika, ktoré príjmajú, keď nemajú systém na riadenie alebo monitorovanie rizika e, ktorému podliehajú a preto mnohé z mojich návrhov sú zamerané na napravenie tohto problému. Zvlášť si myslím, že by tu pomohla primeraná riziková stratégia a keby sme Eh, ohraničili ten apetit pre riziko, ktoré majú mať tieto finančné inštitúcie. Korporátna správa v akejkoľvek inštitúcie môže byť efektívna len do takej miery, ako jednotlivé, in, jednotlivé osoby, ktoré ju implementujú. A preto potrebujeme osoby na špičke každej finančnej inštitúcie, uh, Ehm, potrebujeme u nich najväčšiu možnú kvalitu, musia mať skúsenosti a expertízu, musíme tu mať diverzitu, rôznorodosť, expertíz, eh, charakterov a skúseností. Ak sa nám to podarí, tak naše finančné inštitúcie budú dobre pripravené na následujúcu krízu, kedykoľvek už nastane. Pokiaľ ide o odmeňovanie, tak uh, toto je súčasťou CRD3 a ja si nemyslím, že by sme to mali opakovať na tomto mieste a preto moje komentáre sa obmedzujú iba na niekoľko odsekov. K auditorom ich prvou povinnosťou je analyzovať presnosť finančných vyhlásení, ktoré analýzujú. A podľa mňa by sme túto úlohu nemali zmenšovať tým, že im pridáme ďalšie povinnosti, ktoré nespadajú do ich oblasti expertízy. Súhlasím s komisiou, že tu musí byť zvýšený dialog, ale podľa mňa by mal byť trojsmerný medzi dozorcami, auditormi a finančnými inštitúciami. Myslím si, že je želateľné pre akcionárov, zvlášť v inštitúciách, aby boli aktívnejší v oficiálnych zasadnutiach a v príjmaní stratégie, aby relevantnosť a účasť AGM sa zvýšila. Ale nemali tu byť nejaké povinnosti pre e, akcionárov. Podľa mňa by bolo neprimerané a pravdepodobne aj e, nemožné takéto niečo nariadiť. Pani predsednička, tu by som skončil a som veľmi e, rád, keď budem diskutovať o tejto oblasti so svojimi kolegami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kodry. Ďakujem pekne. Najskôr chcem poďakovať pánovi Foxovi za prácu, ktorú vykonal a spôsob, akým zapracoval tieňových spravodajcov do vypracovania niektorých častí eh, eh, svojej správy. Niekoľko veľmi dobrých myšlienok sa tu odzrkadlilo, hlavne pokiaľ ide o kvalitu správnej rady, dozorné orgány. Myslím si, že správa by sa dala ešte ďalej upresniť. Nemyslím si, že že tu je možný uniformný prístup, pokiaľ ide o korporátne dane. Nie je to e, pozitívne. Vzhľadom na finančnú mm, burku, ktorou sme prešli, tak príliš voľné dohody by mohli viesť k odlišným interpretáciám a e, teda nevytvorili by sa rovnaké e, podmienky. V niektorých prípadoch sú určité nedostatky a je potrebné venovať sa týmto aspektom. Úlohou dozorných orgánov by malo byť posilniť riadenie rizik, pokiaľ ide o správu rizik, tak toto by malo byť súčasťou práce dozorného orgánu. Zodpovednosť za riadenie rizik sa musí posilniť preto, aby bolo možné konať autonómne. Pokiaľ ide o správnu radu, tak táto musí byť predmetom vonkajšieho hodnotenia, pokiaľ ide o široké ciele, ktoré definuje samotná rada. Je tu potrebný pohľad zvonka, ako takto správna rada hodnotí rizika. K odmeňovaniu podľa mňa táto časť by sa dala doplniť preto, aby bola v súlade s ostatnými správami, ktoré sme prijali nie je potrebné všetko opakovať, ale je to nevyhnutnou súčasťou tejto práce a musí to byť teda aj súčasťou tejto správy. Takisto sú tu potrebné objasnenia ohľadom toho, čo čakáme od komisie. Tu, od komisie je tu zelená kniha. Komisia možno bude autorom určitých iniciatív, aké sú prioritné Čiže mám niekoľko pozmeňujúcich návrhov k niektorým bodom, ale k celej sérii otázok podľa mňa by sme dokázali dospieť k dohode, aby sme konštruktívne vypracovali dobrú správu. Um, Pascal, you asked for yes. A teraz Pascal. Oui, bonjour. Áno, dobrý deň. Nemohol som sa zúčastní na tom stretnutí, ktoré ste chceli zorganizovať, ale niekoľko prvkov, aby som vysvetlil pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme. Prvý bod sa týka všeobecného pohľadu na autoreguláciu a teda verejných pravidiel. Zdá sa mi, že jedno z poučení kríz je to, že autoregulácia nefunguje a že potrebujeme pravidlá. Keď banka e, má, podstupuje príliš veľa rizík, tak jednoducho to spôsobuje taký reťazový efekt, až dojde k explozii a na to doplatí daňový poplatník. Čiže táto dynamika autoregulácie nie je riešením. Je to jedno spoučenie kríza, preto potrebujeme nový text a úplne súhlasím s kolegom Kadawi, ktorý hovoril, že musíme položiť otázku komisii ohľadom toho, čo chce v tejto oblasti robiť. Druhá vec, Fungovanie finančných systémov bank znamená riadenie rizik, ale úroveň rizik a spôsob alebo schopnosť pochopiť e, riziko vyplýva aj zo zodpovednosti dozorného orgánu alebo legislatívneho orgánu. A jedno z poučení e, z krízy, ktoré by malo byť v tejto zelenej knihe, je, že príliš komplexné produkty e, nie sú dozorovateľné a rizikový výbor nemá dostatočné e, mm, schopnosti, aby zhodnotil reálne riziko. A to je ďalšia lekcia z krízy. Neschopnosť analyzovať reálne riziko. Toto treba zdôrazniť v tejto správe ešte stále k riziku. Výbor pre rizika, mm, podľa mňa niektoré opatrenia a niektoré pozmenujúce návrhy ešte len prídu, ale pôjde to smerom posilnenia kompetencií, právomoci rozličných rizikových výborov, schopnosť tráviť čas touto prácou a podrobne hodnotiť návrhy politického charakteru, ktoré sa týkajú príjmania rizik eh, v rozličných finančných inštitúciách. A posledný aspekt rizikám, mali by sme sem zapracovať aj extrafinančné rizika, napríklad eh, riziko spojené s klimatickými zmenami. Banky financujú veľmi dlhodobé záväzky, financujú napríklad energetické alebo dopravné infraštruktúry a podľa mňa zapracovanie tohto extrafinančného rizika, klimatického rizika do investičných rozhodnutí by znamenalo, že finančné inštitúcie eh, musia robiť stresové testy klimatického charakteru. To znamená, že ak sa zrealizuje určitá hypotéza, že dôjde k zvýšeniu e, teploty o 2-3 stupne, tak sa bude e, vynakladať taká finančná suma na určitý projekt infraštruktúry, aký to má dopad e, na určité územie a podobne. Máky, ktoré financujú investície 30 až 50 ročné, nemôžu ignorovať toto klimatické riziko. A toto si uvedomujú hlavne poistné spoločnosti. Náklady poistenia spojené s klimatickými zmenami sú skutočným problémom a preto je to potrebné zapracovať do modelu riadenia rizik. Ešte jeden bod k pozmeňujúci návrh číslo 20, tak pre banky, aspoň pre tie najväčšie, to, že sú v určitej správnej rade, vytvára určitú protihodnotu a vytvára to priestor pre analýzu. A nie je to tak, ako sme to videli v, minus, v minulosti, že sa takýto e, člen správnej rady príde iba zapísať. K odmeňovaniu, a to je môj posledný bod, súhlasím s vami e, v tom, že téma už bola dostatočne prebratá, nebudeme veci opakovať, ale bolo by dobré pre stanovisko parlamentu, aby v tomto texte sme potvrdili nie záverečný kompromis CRD3, ale stanovisko Ekonu, ktoré pokrývalo určité klauzuly, ktoré sú súčasťou záverečných rokovaní, koherentnosť a to, že komisia by mala potvrdiť to, čo sme odhlasovali veľkou väčšinou, keď sme hovorili o CRD 3, teda pred s radou, rokovaním s radou. Ďakujem. Um, Jean Ďakujem, Jean-Paul. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem ospravedlniť pani Basesku, ktorá ktorej let bol posunutý. Takže prosím, aby ste ju ospravedlnili a chcela povedať, e, že práca pána Foxa je veľmi plodná a v nasledujúcich dňoch e, ako spravodajky nemu predloží určité návrhy. Niekoľko slov k tejto téme z mojej strany. Chcel by som, aby tieto návrhy parlamenty boli posilnené. Mám pocit, keď čítam e, návrh znenia, že to, čo tu opisuje sa už, opisujeme, sa už deje v niektorých krajinách, čo už existuje. A je teda potrebné to ešte posilniť. Nebudem hovoriť podrobne o všetkých bodoch, len by som chcel spomenúť, že by sme sa mali zmieňovať viac o európskych dozorných orgánoch. Stále tu hovoríme o národných dozorných orgánoch, o kontrole uplatňovania pravidiel, ale podľa mňa by bolo dobré posilniť aj spôsob, akým eh, sa realizujú kompetencie európskych orgánov dohľadu k zvyšnému textu by som navrhoval posilniť trošku kontrolu, pretože veľká časť z tohto znenia je formuláciou o dobrých úmysloch a hoci nesúhlasím so všetkým, e, čo povedali predrečníci, princíp alebo tendencia je taká, že s ňou súhlasím. Ďakujem. Um, thank you. Ďakujem pekne. Ja som tenivý spravodajca za ALDE, takže teraz som na rade ja. Je mi ľúto, a, a, a, že som sa nemohol stretnúť s spravodajcom, vieš, že tam boli určité ťažkosti. Ďakujem pekne za ten rámec, ktorý si nám poskytol. A môžeme sa venovať viac detailom. Konec koncov viaceré z nich spomenuli aj kolegovia, ktoré považujú za dôležité myslím si, že dôležitý je princíp proporcionality a určite je dôležité zabezpečiť súlad. Keď si pozrieme systemické inštitúcie, predovšetkým, tak sú určité oblasti, kde musíme ísť tou cestou, že toto je možno dôležitejšie ako ten súlad, je nutné to preverovať. Nechcem sa teraz nejako zahlbiť do detailov, ale musíme si uvedomiť, že ak by sme niečo príliš predpisovali, ak by sme vyvinuli takú mentalitu, kde sa bude všetko iba odškrtávať rad za radom mechanicky, e, to by nebolo dobré. Dôležité je mať taký globálny náhľad, to znamená, že musíme navrhnúť veci tak, aby sme zabezpečili ten celkový náhľad, aby nám bolo jasné to prepojenie. A myslím si, že toto je niečo, čo je nutné riešiť na úrovni predstavenstva. A tu sa dostávame k tej myšlienke, tej rozličnosti tej, tých riadiacich orgánov. Dôležité, aby tam ľudia, ktorí majú príslušné skúsenosti, ale niekedy možno aj v tých oblastiach, ktoré úplne tomu nezodpovedajú. Dôležité je ale nezabúdať na ten globálny náhľad. Čo sa týka predstavenstva, bolo by možné uplatniť to, čo sme už mali v minulosti, kde sme mali, kde sme išli cestou CRD3, kde bola potrebná e, expertíza. Čo sa týka zelenej knihy, nie vyplýva otázka, či riadce orgány majú mať vyššiu zodpovednosť alebo nie. Ja by som povedala tak, že očakávame od nich tú zodpovednosť, ktorú, ktorú mali mať. A dostávame sa vlastne tomu prvému bodu, čo sa týka súladu a dôležité je, aby sme mali také riece orgány, ktoré dokážu reagovať na situáciu. Čo sa týka systém, systém, systémov relevantných inštitúcií, sú tu rozličné riadiace úrovne, ľudia splňajú rozličné úlohy a preto je dôležité sa zaoberať tým, čo ktorá úroveň má vykonávať. Spomína sa tam určité čísla a ja si kladiem otázku, ako je to možné zvládať. Takže nechceme tam mať nejaké prísne limity, ale ja si myslím, že dôležité je si povedať otázku, či chcete, aby tí istí ľudia vlastne cirkulovali v tých spoločnostiach, alebo nie. Ja by som chcela mať vyššiu mieru diverzity a nejaký obmedzujúci počet čo predstavím sa to by nebolo dobré. Potom to prepojenie s auditormi, to je tiež dôležité. Dôležité je, aby tam bola samozrejme dôvera medzi auditormi a samotnou spoločnosťou. Je nutné sa ale pozrieť do minulosti, či tam neboli nejaké iné vzťahy. Preto si položme otázku, či napríklad auditori si nemohli všimnúť, že investičné banky mali nejaké veľké účty, ktoré používali na krytie rozličných výdavkov, nemohli to zistiť. No, ak by sme povedali, že by to mali zistiť, tak potom vlastne by vykonávali dohľad. Takže to sú otázky, ktoré je nutné riešiť. Prepojenie. Dôležité je tu mať aj jasné pravidlá pre hlasovanie. Dôležité je to z hľadiska inštitucionálnych investorov. A tu si pozriem môj zoznam, prídem si môj zoznam vecí, ktoré som chcela povedať. A na záver by som chcela povedať, že vlastne v rámci toho balíku o eh, architektúry dohľadu máme tam aj revíznu doložku, kde sa hovorí o tom, ako sa majú riešiť aj tieto otázky, kde ide o dohľad, hodnotenie zo strany dohľadu, kde ide o funkčnú nezávislosť eh, auditorov, kde ide o správne riadenie spoločnosti. Toto by bolo dobré, keby sa to rozpracovalo aj v rámci tejto správy, aby tam bolo uvedené, že akú činnosť očakávame od dobrého riadenia spoločnosti, aj čo sa týka finančných spoločností, aby dohľadová architektúra na národnej úrovni, ako aj európskej úrovni fungovala správne. Podľa mňa to je bolo veľmi dobré a taktiež sme mohli posilniť to, čo vlastne sa plánovalo. To bolo pár myšlienok, ale budeme mať tu ešte stretnutie neskôr a potom to môžeme ďalej rozpracovať. Ešte by niekto chcel vystúpiť? Then back to you, Ashley. Well, thank you, Madam Chairman, and thank you also to the... Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj kolegom, ktorí vystúpili, obohatili diskusiu. Ja by som nechcel hovoriť dlho, stržím sa ďalších komentárov a vrátime sa k tejto téme, keď budú predložené pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo skutočne veľmi stručné, veľmi nám to pomohlo. A teraz sa pozrieme, či už je tu náš minister, ale ešte predtým spomeniem lehotu pre pozmeňujúce návrhy 17. januára, posúdenie pozmeňujúce návrhu 7. februára, hlasovanie 16. marca a na plenárke to bude apríli na prvom plenárnom nasadaní. To je teda časový harmonogram a teraz sa dostávame k vypočutiu. Stretneme sa s odchádzajúcim predsedom rady a teraz sa pozriem, či už pán Reinders prišiel. Poprosím vás, aby ste tu počkali. Okay, update on the timing. We've probably... Dobre. Vyzerá to tak, že pravdepodobne ešte potrvá 10 minút, kým príde pán minister. Vieme, že politická, belgická politika je zložitá, takže si dáme krátku prestávku 10 minút. Yes. Right, well, uh, thank you for waiting. Ďakujem pekne za to, že ste počkali, kolegyne, kolegovia. Je mi ľúto, že ste museli čakať, ale som si istý, že ako politici všetci chápeme tie náročné rozpočtové rozhodnutia, a rozhodovania a tak ďalej. No, som veľmi rada, že môžu medzi nami opätovne primítať podpredsedu vlády a minister, ministra financií eh, Didiera Lendersa. nie je žiadnym neznámym. Dalo by sa povedať, že až príliš často sme sa stretávali, ale myslím, že to bolo veľmi úspešné. No a je eh, už dobrým zvykom, eh, že odchádzajúce predsedníctvo oboznámi, oboznámi poslancov s dosiahnutými výsledkami už no, vy nie ste osa- odchádzajúcim predsed- no, teda predsedníctvom, vaše predsedníctvo už skončilo, no ale bolo veľmi úspešné a preto e, sme vás poslali, pozvali s takým časovým odstupom, aby ste sa vyjadrili k vášmu predsedníctvu a čo tiež predpokladáte a očakávate v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a pani predsednička Šaron za e, toto pozvanie. Ja by som chcel len povedať, že bolo hm, pre mňa veľkou cťou, že parlamentu uskutočňovala toľko zasadnutí. Bola to pre mňa skutočne bola to pre mňa veľká radosť a je tiež s radosťou vám môžem zaželať hm, šťastný nový rok 2011 hm, a to počas maďarského polského predsedníctva. A rovnako by som to chcel zaželať aj všetkým členom parlamentu a výboru EKON. Ja by som nechcel vysvetľovať. Všetci viete, aká bola situácia počas belgického predsedníctva. Ehm, bolo dôležité spolupracovať s parlamentom kvôli spolurozhodovaniu, ale len niekoľko slov poprvé o postupoch, o postupe. Ehm, našim cieľom od júla 2010 bolo ehm, nájsť nový spôsob komunikácie a spolurozhodovania s parlamentom kvôli Lisabonskej zmluve my sme chceli začať rokovania na jednej strane za radou a na druhej strane s parlamentom, ale to v súč- rovnakom momente, pretože bolo dôležité čakať do rozhodnutia na rade a potom do prvého čítania v parlamente bol opačný proces, pretože ak sa, ak sa stalo toto, tak každý zotrváva na rovnakej pozícii a nás čakajú E, mesiace a roky rokovaní do konca procesu. No a preto e, sme začali 1. júla a to prvým trialógom o dozorovaní a novej architektúre dozoru bolo dôležité začať už 1. júla. Ja by som chcel povedať, že to nebolo len cieľom predsedníctva to urobiť, ale chcel by som povedať tiež, že chcel by som aj chcel poďakovať parlamentu a vám, Sharon, členom výboru ECON, pretože to bolo veľmi dôležité, aby že parlament odložil isté hlasovania, bolo veľmi jasné, že sme mali rovnakú víziu, bolo možné rokovať a dosiahnuť dohodu v, v septembri. Zorganizovaný proces pre smernicu AMF a ďalej smernica o ratingových agentúrach. Takže, čo sa týka finančného sektora, mali sme jeden hlavný cieľ, nová architektúra finančnej no, dozoru. Je, sa veľmi, je som veľmi rád, že sa nám to podarilo na rade jednomyselne a s veľkou väčšinou v parlamente. Sarom, samozrejme, ďalej sme pokračovali v ďalších smerniciach a mali sme niektoré smernice v rámci procesu teraz a bude úloho ďalšieho predsedníctva pokračovať, ale rovnako až do začiatku roka 2011 sme zodpovední za implementáciu prvého balíčka, implementáciu novej architektúry, pretože bolo dôležité, aby to začalo čo najskôr a to s novými ľuďmi, novými zodpovedami všetkých orgánov ja by som chcel povedať, že bol to komisár Michel borniar a vďaka nemu sme dokázali tento proces urýchliť. Teraz prebiehajú diskusie s rôznymi e, ľuďmi zodpovednými za dohľad a dozor. A viete, že vy zorganizujete vypočutie o mm, dezignácii a o stanovení a vymenovaní nového predsedu Mhm. Rada pre systémové riziká, to je iná vec. Spoločne sme rozhodli, že to je eh, úlohou predsedu Európskej centrálnej banky, aby predsedal tejto novej rade. Takže prvý, prvou časťou procesu predsedníctva finančný sektor a uzavrieť túto kapitolu. Chceli sme sa poučiť z finančnej krízy a musím povedať, že sa nám podarilo vyvodiť prvé závery finančnej krízy. Boli to rôzne regulácie, nariadenia s novými uh, orgánmi. No a ja som si istý a dúfam, že každoročne, každomesačne budeme svetkami čoraz európskejšej vízie európskeho sek- eh, finančného sektora. No a ak to bude úspechom, eh, tak eh, tri nové orgány budú mať čoraz viac kompetencií. Predovšetkým ESMA, o tom sa veľmi diskutovalo v ratingových agentúrach. Je to veľmi dôležité niekedy zorganizovať takto ten proces. Chcel by som tiež povedať, že sme intenzívne pracovali počas tohto obdobia na verejnej správe Viacero krokov bolo podniknutých počas belgického predsedníctva rady. Stal predseda rady Van Rompuy vedie task force, ktorá sa zamýšľa nad novými opatreniami verejnej správy paralelne koncom septembra. Legislatívne návrhy Európskej komisie a cieľ nášho predsedníctva bolo pokúsiť sa napredovať v týchto iniciatívach a diskusia s parlamentom e, mala byť teda čo najskôr v zmysle poslednej výmeny názorov s, výbor, s, na, s výborom EKON bolo oznámené, že sa začne pracovať a že počas prvého trimestra, koncom e, prvého trimestra 2011 budeme schopní dostať sa dopredu a mať skutočnú diskusiu s parlamentom. Myslím, že by sa to dalo urobiť za rovnakých podmienok ako to, čo sme robili v súvislosti s finančným dozorom. Práca v každom prípade je pripravená, text bol prezentovaný v komisii, Task Force urobila svoju prácu a teda implementujeme e, túto verejnú správu. Počas belgického predsedníctva sme dosiahli pokrok v oblasti európskeho semestra. To je jasne rozhodnuté. Pokiaľ ide o zvyšok tejto práce, teraz bude potrebné reálne mať diskusiu s parlamentom a teraz tu vítam už spravodajcom, ktorí budú pracovať na tejto téme. Myslím si, že tento typ diskusie sme mali už v rade. Išlo o sankcie, či ich uplatňovať alebo nie, ohľadom krajín, ktoré e, nerešpektujú program e, stability v rámci e, balíka e, o pakte e, stability. Prípravná práca počas nášho predsedníctva bola urobená, všetky texty máme a myslím si, že parlament e, taktiež robí svoju prácu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o zdaňovanie, Napredovali sme, alebo dosiahli sme pokrok. E, niekedy sú to veľmi technické otázky v oblasti DPH, napríklad nové postupy v niektorých členských krajinách, ktoré sa týkajú tejto oblasti vyberania DPH, ale aj boj proti podvodom prostredníctvom administratívnej spolupráce. Tu sme dosiahli pokrok. To sa týka tak finančných trhov, tam je nevyhnutná diskusia, musíme dosiahnuť jednoznačné stanovisko, ale preto, aby sme vytvorili nový európsky orgán alebo prvý regulátor alternatívnych fondov, musíme dosiahnuť jednohlasnosť. Pokúsili sme sa vytvoriť kompromis alebo prísť s kompromisom o administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania. To je dôležité z pohľadu celej sérii daní a je to dôležité preto, aby členské krajiny mohli lepšie vyberať svoje dania prostredníctvom lepšieho boja proti podvodom vďaka tejto výmene informácií. Už máme <clears throat> naplánovanú výmenu názorov do budúcnosti a pokiaľ ide o samotné zdaňovanie, pokračujeme v našej práci na bankových daniach, na poplatkoch finančného sektora. Toto je diskusia, ktorá sa opakovala viackrát počas tohto semestra. Takisto aj diskusia ktorú sme sa snažili presadiť aj v rade, v, v rámci MMF, v G20. A síce ide o zdaňovanie finančných transakcií. Viete, že v Európe táto diskusia je náročná, ale minimálne sa nám podarilo to predstaviť uh, v dôležitých inštitúciách a pracovná skupina práve vytvára praktické postupy um, daňového základu, aby diskusia nebola len technická, ale aj politická. Musí to byť skutočná vôľa členských krajín implementovať takýto typ zdaňovania. Myslím si, že v tejto oblasti je to prvok, kde by sme chceli dosiahnuť pokrok. A chcel by som túto stručnú správu skončiť, pretože nebudem e, vysvetľovať to, čo ste vy viackrát dohlasovali, ale na záver by som chcel povedať, že sme sa počas nášho predsedníctva pokúsili dosiahnuť pokrok aj v oblasti kvality verejných financií. Nechceli sme sa len pýtať, či členské krajiny rešpektujú číselné ciele Maastrichtskej zmluvy a paktu rastu a stability a deficitu 3% eh, alebo rozpočtovú rovnováhu, dlh eh, menej ako 60 hrubého národného dôchodku, ale chceli sme položiť otázku v krajinách, ktoré, e, ktoré e, splňujú tieto ciele, aké sú potreby e, v spoločnosti znalosti, v oblasti financovania, starnutia, vzhľadom na demokratický vývoj, dôchodky, stav zdravia alebo boj proti klimatickým zmenám. Toto boli témy, ktorými chceme pomôcť krajinám, ktoré nie sú schopné sami rozvíjať túto politiku. Viem, že parlament sleduje vývoj v rade. Predložili sme správu o efektívnosti a účinnosti v oblasti dôchodkov. To isté platí v oblasti zdravotných služieb a to isté platí aj e, v oblasti vzdelávania. Myslím si, že je to dôležité, aby sme začali diskutovať o rozpočte aj z tohto uhla pohľadu. A neskrývam, že ešte máme pred sebou veľa práce. Aj v štatistickej oblasti táto práca už bola začatá e, vo viacerých krajinách. Štatistiky musia poskytovať uspokojivé e, dáta, aby sme diskusiu o obsahu verejných financií dostali ďalej. Nemá zmysel diskutovať o výdavkov na zdravotníctvo či školstvo, ak si nie sme istí, že máme presné štatistické údaje, ktoré sú porovnateľné v celej EÚ. Ďalší bod – ktorý chcem povedať na záver, nad rámec tejto analýzy obsahu rozpočtov je tu tiež analýza reprezentácie EÚ a členských krajín v niektorých medzinárodných inštitúciách. Mám na mysli e, Medzinárodný menový fond, kde počas nášho predsedníctva sme sa pokúsili dosiahnuť pokrok v diskusii s ostatnými partnermi vo svete a zorganizovať inak Eh, schôdze alebo jednania Medzinárodného menového fondu a chceme, aby aj G20 eh, sa určitým spôsobom vyvinula a posunula ďalej. Ďalšie predsedníctva zrejme nadviažú na naše kroky a možno, že využijú eh, francúzske predsedníctvo G20. Snažili sme sa o konvergenciu. Jedného dňa bude potrebné, aby reprezent- krajiny v G20 boli porovnateľné, aby to bol politický orgán v porovnaní s Medzinárodným menovým fondom. Takže toto sú také hlavné línie našej práce. Týmto by som skončil svoj úvod. Chcem ešte raz poďakovať. Nebudem citovať alebo spomínať všetkých spravodajcov a tieňových spravodajcov, s ktorými som sa stretol počas týchto šiestich mesiacov, ale bol som veľmi rád a niektorí moji spolupracovníci tiež, že sme mohli efektívne pracovať a dosiahli sme dobré výsledky v mnohých textoch. Viem, že keď sa hlasuje alebo rozhoduje, či už je to v parlamente alebo v rade, vždy eh, je pocit, že pohár je do polovice prázdny alebo do polovice plný, ale ak máte minimálne pocit, že pohár je do polovice plný, tak musíme to využiť, aby budúce predsedníctvo naplnilo ten pohár úplne a aby tie výsledky boli uspokojivé pre všetkých. Chcem vám všetkým poďakovať za spoluprácu, ktorú sme mali počas týchto šiestich mesiacov a ktorej budeme pokračovať, pretože pracujeme v triu, už sme tu začali Eh, počas španielského predsedníctva a budeme pokračovať aj počas toho maďarského. Uh, Ďakujem pekne. Mám tu rečníkov Jean-Paul Gozes, Udo Bullman a ďalší pán Klinc, ktorí by sa chceli vyjadriť, tak začnem Jean-Paulom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán minister, pán predseda Ekofinu, teraz už len honorárny, ale aktívny. Chcel by som stručne, aby som umožnil ostatným rečníkom sa vyjadriť, vám najskôr zaželať všetko dobré do nového roku 2011. Želáme vám veľa úspechov. Sme zvyknutí na dynamiku a úspechy a znovu by som vám chcel povedať, že vám ďakujeme za osobnú zaangažovanosť, bez ktorej by sa nám nepodarilo v týchto lehotách dosiahnuť e, výsledky. Chcel by som vám pripomenúť e, len jednu vec a potom predložiť takú e, malú žiadosť. Keď ste hovorili o dohľade v plenárke, povedali ste, že je to historický fakt pre Európu a mali ste pravdu. Myslím si, že sme urobili veľký krok. A ja by som vás chcel upozorniť na voľbu predsedu takéhoto orgánu. Neviem, aká bude táto voľba. Viem, že tu je príslušný proces, ale bude to veľmi symbolický proces. Nemôžeme povedať, že tento európsky orgán dohľadu dôležitý e, z pohľadu kontroly finančných rizik bez toho, aby predseda takéhoto orgánu nebol uznaný a aby bol nespochybniteľný. Myslím si, že aj keď verejná mienka až tak podrobne nesleduje všetky tieto komplikované záležitosti, sú symboly a obrazy, ktoré sú silné a v implementácii tejto inštitúcie dúfam, že nestratíme z očí to, čo ste povedali a síce to, že toto je historický fakt pre Európu a nestraďme teda šancu, ktorú sme mali, aby Európa lepšie pracovala. Toľko som vám chcel povedať a ďakujem za všetko, čo ste urobili. Udo, pán minister, ja môžem iba nadviazať na to, čo povedal môj predrečník. Každá veta je správna, čo sa týka predsed, predsedov alebo riadiacich funkcionárov <coughs> dohľadových orgánov. Je to vlastne určitý test. Nie vždy všetci boli s vami jedného názoru počas eh, vášho predsedníctva. Ani teraz my s vami nesúhlasíme vo všetkom, nemusíme súhlasiť, ale koniec koncov to, čo chceme spoločne oceniť, je to, že ste pristupovali konštruktívne a otvorene a že ste vlastne pomohli tomu, aby sme sa v Európe dostali ďalej. To je to dôležité. A to, o čom tu diskutujeme, ako obsadíme tie inštitúcie, ktoré sme vytvorili, je dôležitá vec, je to veľmi vážna vec aj z hľadiska politiky. A je to vlastne jediný bod, ktorý chcem spomenúť v tejto diskusii. To, čo občania častokrát kritizujú, je, že politici nekonajú dostatočne rozumne, preto je dôležité, aby sme e, dostali trhy pod kontrolu. Toto je veľká úloha pre nás dôležité, aby sme aj potom ďalším úlohám pristupovali otvorene a pevne verím, že sa aj naďalej budeme stretávať. Ďakujem pekne. A ja by som chcel pogratulovať pánovi ministrovi a chcel by som sa mu poďakovať za ten spôsob, ako sme spolupracovali v posledných šiestich mesiacoch. Chcem sa mu poďakovať aj za jeho kontakty s Európskym parlamentom. Ja som bol spravodajcom e, svojho času a som bol veľmi rád, že sme mohli tak dobre spolupracovať. Chcel by som teraz položiť zo pár priamých otázok. Poprvé, zaujímalo ma to, ako si predstavujete budúcnosť eura. Všetci vieme, čo sa udialo a aj dnes tu ešte máme situáciu, že viaceré medzinárodné spoločnosti sa zaoberajú touto otázkou, zamýšľajú sa nad, nad tým, akým spôsobom sa bude uplatňovať nástroj finančnej stability v Portugalsku. No a čo sa týka hospodárskeho riadenia, Aký je váš názor na to, že je tu záväzok každý rok znižovať zadlženie o minimálne jednu dvacatinu a aký je váš názor na otázku sankcií. Toto ma skutočne veľmi zaujíma. Ďakujem pekne máme pomerne málo času a čo by sme mohli spraviť, je, že prejdeme si zoznam rečníkov, budeme musieť uzavrieť. A teraz Filip. Uh, uh, Vážený pán bývalý predseda, ako Belgičan myslím, že som bol hrdý na spôsob, akým Belgicko predsedalo Európskej únii. Minimálne vo vašej oblasti možno nesúhlasím s vami v mnohých veciach, ale myslím si, že ste sa zhostili svojej úlohy predsedu veľmi seriózne a dynamicky. Myslím, že sme videli ten rozdiel z, medzi nami a Španielskom a uvidíme tu aj rozdiel e, s Maďarskom. Možno, že nás prekvapia, ale ďakujem vám za týchto 6 mesiacov. Dve otázky. K, jednak predsedníctvu e, dohľadného orgánu. myslím, že tu bol len jeden kandidát. Trošku ma znepokojuje počet a kvalita kandidátov, ktorých žiadosti sme e, dostali, ale k hospodárskej správe. O tom sme veľmi nehovorili. Minimálne otázka makrokrimické dohľadu nebola predmetom verejnej diskusie. Sú tu rozličné ukazovatele, ktoré chceme dozorovať a rada chce, aby komisia predložila návrhy, parlament to chce tiež, ale zaujímalo by ma poznať e, vašu víziu v tejto oblasti. A teraz budete mať trošku viacej voľného času, keďže už predsedníctvo Európskej únie nie je vašou oblasťou a čo skoro pre, odovzdáte aj štafetu predsedníctva vo vašej strane. Je tu téma, ktorú možno ešte nepoznáte, ale e, Prosperita bez rastu je názov knihy, ktorú by som vám rád odovzdal. Okay, so No, no, no, Výborne, určite si nájdete čas na prečítanie ďalší rečník. Ďakujem pekne. V posledných šiestich mesiacoch sme mali vlastne dvoch predsedov. Mali sme tu belgické predsedníctvo, potom sme tu mali vlastne poprvýkrát aj stáleho predsedu Európskej rady, pána Van Rompuy. Mňa by zaujímalo, Aké sú vaše skúsenosti, aký je váš názor na túto súhru medzi stálym predsedom a rotujúcim predsedníctvom. Ako to vlastne podľa vás fungovalo? Bol to skutočne krok vpred, tak ako sme si to predstavovali? Alebo je to vlastne iba dodatočný stupeň aj tak už zložitej komplexity európskej politiky. Thank you. Uh, Ildiko. Ďakujem pekne. Ildiko a potom ešte jeden rečník a uzavrieme to. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Sme veľmi vďační za to aktívne úsilie, ktoré vyvinulo belgické predsedníctvo a za to, ako ste pripravili mnohé, mnohé balíky, legislatívne balíky a môžete to odozdať maďarskému predsedníctvu. Samozrejme, spolupráca v rámci TRIA znamená určitú kontinuitu, je možné sa zaoberať už dopredu jednotlivými témami a budeme pokračovať v vašej práci. Zároveň vidíme, že je tu určitý silný posun v oblasti toho, čo sa bude zdôrazňovať v prvej polovici a druhej polovici roku 2011, teda po maďarskom predsedníctve v rámci polského. my sa budeme zaoberať hospodárskym rastom a zotavením a uvidíme, či sa to stane realitou v Európe. Čo sa, čo sa týka maďarského predsedníctva, zdidili sme samozrejme zložitú situáciu, preto sa musíme snažiť podporiť rast. Členské štáty sú mnohokrát tak zadlžené, že ohrozujú stabilitu eura. Maďarsko v tejto oblasti má pozitívne postavenie, čo sa týka hospodárskej situácie, ako aj stratégie 2020. Sú v určitom súlade, je tam posilnenie finančnej stability. Samozrejme, každý členský štát kladie jednotným oblastiam iný dôraz. Sú tu určité úlohy do blízkej budúcnosti, či už to bude európsky semester, alebo hospodárske riadenie, alebo reforma koheznej politiky, alebo reforma spoločnej polnospodárskej politiky, alebo rozpočtové plánovanie. Toto sú všetko oblasti, ktoré znamenajú nové výzvy. Samozrejme aj pre Maďarsko, ktoré teraz vykonáva poprvýkrát úlohu predsedajúcej krajiny. Podľa mňa je dôležité zvoliť konštruktívny prístup k týmto úlohám. Musíme sa opierať o konsenzus a zároveň musíme byť rozhodní pri riešení otvorených otázok. Takže ten názor, ten náhľad či ten pohár je do, pory, do poli plný. Ak teda je, tak je dôležité ďalej pracovať, odovzdať pohár plný polskému predsedníctvu. V tomto období, ako máme Lisabonskú zmluvu v platnosti, samozrejme sú tu nové úlohy pre každé rotujúce predsedníctvo a vzťah medzi stálym predsedom rady. Tieto vzťahy sú niekedy pomerne zložité, takže vážený pán minister, ja vám môžem povedať, že maďarské predsedníctvo by sa vám chcelo poďakovať za to, ako ste riešili svoje úlohy. Hej, ďakujem pani pani predsednička. Ja by som chcela e, len poďakovať a zablahoželať ministrovi e, k jeho práci. Za ostatných 6 mesiacov myslím, že sa ujali predsedníctvo v veľmi náročných časoch a podarilo sa mu nájsť dobrú cestu v tých spletiach problémov, ktoré vyzerali absolútne bezvýchodiskové. Ja ďakujem za jeho schopnosť a za to, že uznáva, že nie, všetci musia mať rovnaký názor a že treba hľadať kompromisy. Ja si myslím, že rôzne členské štáty mali rôzne názory v rámci rôznych problematík no a vám sa podarilo nájsť východiska, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne v mene e CER. So, Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že to bolo veľmi pekné vyjadrenie vďaky. No a ešte pred odchodom eh, by sme eh, chceli, aby ste vyriešili eh, problém, problém eurozóny, prečo je málo kandidátov a teda. No, viem, že máte isté poznámky, ale čaká nás tiež recepcia, takže váš záver k týmto mm, pomerne veľkým problémom a viem, že sa budete stále podielať na tom, aby ste mi hľadali ich riešenie. Ďakujem pekne za vašu pozitívnu reakciu a my sa snažíme chápať, že je to dôležité hľadať riešenia a príjmať kompromisy. Niekedy je ťažké robiť to v Belgicku, ale my máme už dlhé tradície, takže prečo nie na európskej úrovni? No a ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Som si istý, že aj s Maďarskom budeme pokračovať v nadchádzajúcich mesiacoch pri hľadaní riešení veľmi dôležitých a veľkých problémov. Pokiaľ ide o otázky, ktoré boli položené, neviem koľko ich bolo, tak predsedníctvo rozličných orgánov, tak cieľom bolo, aby mali tieto orgány čo najväčšiu nezávislosť a autoritu. Diskusia s parlamentom viedla k tomu, že tu bude taký skrátený zoznam komisie na základe panelu, ktorý príjme kandidátu a potom dohľadné orgány sa postarajú o to, aby sa prijalo rozhodnutie, bez toho, že by rada do toho zasahovala. Bol som niekedy veľmi prekvapený, keď som videl obmedzený počet e, kandidátov, ale musíme si uvedomiť, že veľmi často, keď je určitý kandidát, e, nejakej, nejaká veľká váha, veľká osobnosť, tak ostatní váhajú. Ja dúfam, že sa nám podarí vybrať silnú osobnosť e, na čelo týchto rozličných orgánov. Výbor pre systematické rizika má to šťastie, že takéhoto človeka má. Ja by som ale v každom prípade nechcel e, vysloviť sa tým či určitým smerom, pretože parlament si určite vypočuje rozličných kandidátov, ktorých, ktorí budú predvybraní. Takže vy to posúdite sami, keď títo kandidáti prídu pred vás. Pokiaľ ide o tri pripomienky k euru, verejná správa, makroekonomický dohľad. Tieto veci sú spojené. Ja som presvedčený, že, Európa, že euro nám umožnilo odolať kríze, ale musíme v to veriť, musíme vytvoriť potrebné nástroje, aby sme zabezpečili to, že nebudeme mať ťažkosti e, s eurom v budúcnosti. Pracujeme na tom parlament tiež Musíme mať e, nástroje, ktoré by nám umožnili dostatočne silne zasiahnuť, teda nový nástroj stability na európskej úrovni, ktorý nahradí nástroj, ktorý sme e, vytvorili. Bude to teda dostatočne silný nástroj, Európska centrálna banka taktiež musí robiť svoje intervencie bez e, nejakého zasahovania a to bude možné len vtedy, ak všetky členské krajiny budú akceptovať kondicionalitu a e, potrebu príjmať e, potrebné opatrenia preto, aby sa dosiahla alebo znovu nastolila rozpočtová rovnováha. To súvisí s paktom rastu a stability a v oblasti verejnej správy. E, v rade, ale aj osobne mám pocit, že sú tendencie číselne alebo normatívne znižovať dlhy na, o dvacatinu alebo niečo podobné, ale v každom prípade zaviesť cieľ, ktorý bude jasne indikovaný, nielen taká všeobecná zmienka. A v oblasti sankcií sa hovorí o postupoch, ale skutočná diskusia je o tom, až, pokiaľ až sme schopní ísť v oblasti sankcií či budeme mať politickejšie sankcie, jedného dňa napríklad odobratie volebného práva alebo niečo podobne. Ja neskrývam, že osobne váham pred takýmito postupmi, pretože žiadať od nejakej vlády alebo parlamentu um, to, že stratí svoju schopnosť uh, rozhodovať, to si treba premyslieť. Ale možno, že existujú ešte iné nástroje a spôsoby. Pokiaľ ide o makroekonomický dohľad, Hovoril som o, o dôchodkoch, o vzdelávaní, o školstve. Myslím si, že v makroekonomickej oblasti, v oblasti musíme zaintegrovať na jednej strane vývoj dlhu, deficitu, inflácie, rastu a doplniť k tomu ukazovatele v oblasti zamestnanosti, kvality zamestnanosti, kapacity financovať e, starnutie, zdravotné služby a schopnosť čeliť alebo bojovať proti klimatickým zmenám. Všetky tieto parametre je potrebné zaintegrovať, aby sme nemali príliš veľký počet týchto parametrov, pretože makroekonomický dohľad má zmysel iba vtedy, ak je obmedzený na určitý počet parametrov, ktoré sú zrozumiteľné a obsažné. Musia mať teda jasný obsah. A dúfam, že maďarské predsedníctvo preberie štafetu a naplní ten pohár. Neviem, kto ho potom vypije, pretože nechcem hovoriť o kapacitách rozličných krajín vypiť pohár až do dna. Ale dúfam, že poľské predsedníctvo, ak vyprázdni ten pohár, tak začne plniť ďalší a teda je potrebné myslieť aj na to, že treba potrebné naplniť ďalšie poháre. Otázka o fungovaní predsedníctva tak v tejto sále nemusím pripomínať, že európska architektúra je niekedy komplikovaná. Myslím si, že Európsky parlament to vie veľmi dobre. Pokúšali sme sa počas nášho predsedníctva o dve veci. Pracovať skutočne spoločne so všetkými orgánmi, ktoré sú nositeľmi tej diskusie ohľadom o ekofine alebo eurozóny, ak bude nejaký stály predseda eurozóny, stály predseda ECOFINu, stály predseda komisie a Európskej centrálnej banky. Toto všetko funguje korektne, pokiaľ ide o belgické predsedníctvo a jeho vzťah so stálym predsedníctvom, predseda je tiež belgického pôvodu, tak e, snažili sme sa nechať prioritu stálemu predsedníctvu a národné orgány, belgické, mali skôr veci koordinovať. A toto bola voľba, ktorú zvolil belgický premiér. Koordinácia medzi rozličnými belgickými aktérmi a rozličnými krajinami únie, ale bez toho, že by sme chceli zabrať miesto šéfom štátov a hlavám štátov a vlád. Je to skutočný vývoj, je to pokus e, už predošlého predsedníctva. Je samozrejme, že jednoduchšie e, zorganizovať stretnutie medzi e, dvoma premiérmi, teda predošlej predsedajúcej a súčasnej predsedajúcej krajiny, ale je potrebné nechať priestor stálemu predsedníctvu rady a zabezpečiť to, aby národné orgány sa sústreďovali na rozličné formácie rady a na koordináciu cieľom alebo výzvami rady je práca stáleho predsedníctva. Možno, že tu bude ešte určitý vývoj, ale ja dúfam, že sa nám podarí tento model udržať a nikdy som neskrýval a chcem vám ešte raz poďakovať za všetky blahoželania. Ja som nikdy neskrýval, že my ako zakladajúca krajina EÚ sme mali to šťastie mať funkcionárom, riaditeľov a e, veľké osobnosti, ktoré už roky sa venujú práci na Európskej únie a chcem poďakovať aj Európskemu parlamentu pretože je jednoduchšie zorganizovať e, európske stretnutia na tej istej ulici ako národné stretnutia, čiže možno to je komplikovanejšie pre iných ako pre nás a tiež je jednoduchšie zorganizovať prácu medzi rotujúcim predsedníctvom Belgicka a stálym belgickým predsedníctvom rady. A teda tu je cesta načrtnutá a dúfam, že sa jej budeme držať. Táto diskusia by mohla byť veľmi dlhá, ale chcel by som povedať, že som bol veľmi rád, že som bol súčasťou práce Európskeho parlamentu, pretože okrem iného ma to hlboko e, zmenilo Ehm, bol mi tu udelený titul honorárneho mm, predsedu. Už dvakrát sa mi to stalo v roku 2001 v Ekofine a druhýkrát v roku 2010. A v roku 2001, ak si spomínam, tak som sa dva či trikrát stretol s členmi Európskeho parlamentu, takže v roku 2010 neviem povedať, koľkokrát som sa s vami stretol, ale chcem vám povedať, že toto považujem za pozitívny vývoj. Ďakujem pekne. Hovorili sme o poloprázdnych, poloplných o pohároch, no a ja vás uistujem, že uh, nás teda čakajú plné poháre, no a dúfam, že sa nám, že spoločne oslavíme e, príchod nového roku. A schôdza je týmto ukončená.